schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße... Dobré ráno, kolegovia. Srdečne vás vítam na poslednom zasadnutí výboru EMPL pred letnou prestávkou. Chcem sa v prvom rade poďakovať za slova eh, podpory počas mojej choroby Chcel by som poprosiť technikov, aby už ukončili svoje komentáre. Chcem eh, sa teda poďakovať za eh, podporné slova. Asi nie je to ľahké. Aj keď ste skúsení v Bruseli, jednoducho chápem, ako je ťažké E, pochopiť pre občanov, čo tu e, v Bruseli vyvádzame. Neviem, ako sa to dá zmeniť, ale z diálky, keď sa po, po, pozeráte z diálky na Brusel, jednoducho nerozumiete tým podrobnostiam a na, tu, na tomto poli treba popracovať. K programu poprvé pod 11 sa musí presunúť. A 28. septembra 2017 sa to pojedná o tomto bode. Dnes, pokiaľ ide o tlmočenie, máme všetky jazyky okrem chorvačtiny a e, malčtiny. Malčtina teda nie je k dispozícii, ale David Kaza aj tak zdá sa, že tu nie je. Takže nebude mať problémy, zdá sa. Tiež sa zmení zloženie Ample. Alessandra sa posunie na úlohu na z, e, náhradničky. A ak som to dobre pochopil, bude Constance eh, Grip, ktorá sa stane plnou členkou. To znamená, že tu bude dosť aktivít. Michel Marie eh, tiež eh, nebude už náhradničkou a nebude mať ani teda osobu, ktorá tu bude na miesto nej. takže číslo 3 máme ešte lepšiu informáciu, výsledok e, z tretieho trialógu ku karcinogénnym a mutagénnym látkam. Očividne došlo k zhode, je, ale podrobne nepoznám. 13. Pardon, 30. augusta o tom budeme hlasovať. Pokiaľ viem, všetko dobre prebehlo. Veď ide aj o otázku 100 tisíc ľudí v budúcich 50 rokov, ktorých chceme uchrániť pred e, rakovinou. Tu sme sa posunuli aspoň v prvej časti k týmto látkam. Tu za to chcem Marite veľmi poďakovať. Rakovala, rokovala naozaj úspešne chcem e, vám poďakovať. Dobre ste ma zastúpili. Nebolo to vždy dosť e, čisté a bez konfliktov, ale máme to za sebou. Delegácia do Talínu e, sa uskutočnila pod vedením Enriqueho Calve Chambon. Správy máte vo vašich zložkách, nepôjdem do podrobností, na to nemáme čas. Posledný bod je ten, Máme tu zápisnice z 21. a 22. júna, 17 a z 29. a 40. mája 2017. Máte k tomu poznámky? Zdá sa, že nie. A tým pádom sme pri bode 4. Dopady obchodných modelov, vrátanie platformovej ekonomiky, zamestnanosť a sociálne zabezpečenie v EÚ. Chceme sa tým intenzívne zaoberať. EMPO e, už dlho na tejto téme pracuje. Máme tu k tomu i e, e, i oznesenie Európskeho parlamentu z 15. júna. A dnes chceme túto tému prehlbiť vo forme vypočutia. Sú to štyria experti, ktorí s nami budú e, diskutovať. Najprv Elizabeth Due e, z Írska, ktorá je konzultantkou. Ďalej Oliver Rötik z Únie Európa, z odborov, Steen Bröke ďalej, ekonomika pre, ekonom pre pracovný trh z OSD a profesor Martin Rysak Inštitút pracovného práva Viedenská univerzita. Vítajte všetci medzi nami a hneď prejdeme k vašim prezentáciám. Prosím, ohraničte ich na 10 minút. Nemyslím teraz všetci dohromady, ale každý z vás. Dúfam, že sa vám to podarí. V času nie je dosť. Ja vás potom teda upozorním, ak by to sa to naťahovalo. Poznám tie problémy. Pani Due, e, vy máte slovo ako prvá rečnička, nech sa páči. Bohužiaľ, nie, rečnička je bez mikrofónu. Ďakujem a dobré ráno všetkým, dámy a páni. Chcem poďakovať vašemu výboru za e, možnosť vystúpiť tu. Teší ma, že tu dnes môžem byť. Je to príležitosť, e, ktorá e, zišla z diskusí s Deidre Klún, poslankyňou za Írsko, kde sme diskutovali na západe od Korku v, v Skiberíne, kde ide o komunitárny projekt, úzol, kde je dynamické digitálne pracovné prostredie a teda dobrý príklad, ako možno e, oživiť vidieckú oblasť a revitalizovať. Tiež ďakujem teraz za pozvanie, na ktoré som prišla ako ekonómka z, od organizácie Sharing Economy Ireland. Je to nezisková organizácia, ktorá zastupuje všetkých aktérov medzinárodných i írskych pre, pre príslušné startupy. Tieto diskusie spájajú rôzne e, formy skúseností, ako pracujúci v 21. storočí pracujú a ako vyzerá bezpečnostná pracovná sieť v tomto storočí. Diskusie musia sa opierať o solidný výskum. Za posledné 4 roky som výrazne prispievala k mapovaniu kolaboratívnej ekonomiky v Európe. Tým pádom som dokázala osobne spolupracovať s mnohými podnikateľmi, s e, podnikmi. Takisto som stávila, strávila čas s, s, e, s predstaviteľmi kolaboratívnych e, ekonomik, ktoré vytvárajú e, hodnoty v tejto ekonomike. Sú to ľudia, na ktorých má priamy dopad problematika spotrebiteľského práva. Spot, e, moje skúsenosti e, mi umožňujú e, dať určité návrhy, aby sme sa blížili k odpovediam. Osobitne by som navrhovala, aby sme našli vyjasnenie, ako nové obchodné modely menia ekonomiku a, a aký to má dopady na sociálne zabezpečenie. Musíme sa pozrieť na výzvy, ktoré prinášajú tieto e, problémy a ako zmierňovať výzvy. Treba sa však e, najprv pozrieť na termíny, ktoré sa tu používajú a zamieňajú. Dnes sa tu používa na tomto vypočutí týž e, termín platformová ekonomika. Ja používam aj iné termíny. Toto vychádza zo skutočnosti, že nie je tu jeden univerzálne akceptovaný termín. Ja budem používať termíny kolaboratívna a zdieľaná ekonomika. E, takisto komisia o tom hovorila v materiáli z júna 2016. E, termíny sa síce menia, ale mestá a regióny v kolaboratívnu ekonomiku veria. Zdieľaná ekonomika v eh, Írsku zahŕňa viac ako 100 podnikov a stovky tisícov ľudí v krajine. Vychádza to z hnutia z dola, kde ide zodpovedný rozvoj. Vidíme to i na eh, príslušných priesvitkách. takisto budeme vedieť eh, prijímať členov v rámci inkluzívneho a diverzifikovaného členstva. Pokiaľ ide o verejné politiky, máme štyri hlavné témy. Zdieľaná zodpovednosť, inteligentná regulácia, zodpovednosť príležitosti pre Írsko. Ako som už spomenula, potrebujeme vyjasniť terminológiu, to by mohlo uľahčiť diskusie E, ekonomická revízia z decembra 2016 Európskeho parlamentu hovorí o tejto ekonomike ako o e, nie monolitickom e, forme. Ide e, o opatrenia, e, nové možnosti práce. Ak sa pozrieme, pokiaľ ide o jasnosť, tak tá je tiež dôležitá. Tieto platformy dominujú z diskusie e, zväčšenia, ale v skutočnosti nie sú indikatívne o všetkých platformách na základe nezávislých štúdií. Veľmi malá skupina platformiem má viac ako 100 tisíc e, denných návštevníkov. Veľká väčšina platformiem v Európe sú malé alebo stredne veľké sú to podniky ako Rent My Dress, platforma, ktorá <clears throat> umožňuje ženám e, zarobiť si v oblasti odievania. Rôzne prenájmy e, produktov. Teda clarity, tá jasnosť je dôležitá, ako dnes pracujeme. Takisto termín gigaekonomia, ekonomika v súvislosti s digitálnymi platformami a aplikáciami nie všetky e, projekty však používajú len aplikácie. 20 až 30 e, obyvateľstva podľa e, štúdií sa angažuje v nejakej forme takejto práce. 96 nezávislých pracovníkov sociálne dávky bohužiaľ boli veľmi ohrozené alebo neexistujúce. Všetci. Vychádza sa tu z toho, že sa neohrozí flexibilita a spôsoby, akým pracujeme. Nedávne uznesenie Európskeho parlamentu o európskej e, agende ku kolaboratívnej ekonomike poskytuje množstvo možností pre zdieľanú ekonomiku, takisto výzvy. Je dôležité, aby sme zachovali zameranie aby sme pracovali na výzvach, bez toho, že by sme strácali pohľad na inovácie pre širšiu spoločnosť. Tu je dôležitý prístup k sociálnej inklúzii, zamestnanosti mladým, starším a ľuďom s postihnutím. Takéto, takáto je napríklad platforma Employ Mom v Írsku, kde sú flexibilné možnosti zamestnávania pre e, spoločnosti s veľmi e, vzdialenými prevádzkami. Ďalšie platformy, ktoré pomáhajú starším občanom alebo osobám, ktoré majú problémy e, s mobilitou, aby si našli hotely a ubytovanie pre tento typ postihnutí vo svete. Dôležitá je inklúzia pre mnohých ľudí aby to nebolo na, úrok, na úkor ďalších. Spolupráca medzi vládami, platformami, e, odbormi, poisťovňami, to je dôležité, aby sa vytvorili riešenia pre 21. storočie. Inšpiráciu môžeme získať od existujúcich iniciatív, ktoré sú flexibilné pre proporcionálne riešenia Sem patrí i e, nezisková kooperatíva e, SMART, ktorá až v deviatich krajinách podporuje nezávislých pracovníkov e, s rôznymi dávkami, alebo nástroj Dimly z Dánska, platforma, ktorá pomôže, pomáha pri online aktivitách. Takisto môžeme použiť pilotné programy pre inovatívne programy prostrediach, kde sú predefinované podmienky. Záverom, je tu množstvo ekonomických, sociálnych a environmentálnych možností pre jednotlivcov, spoločnosti a krajiny tiež výzvy pre budúcu prácu v čoraz zložitejšej digitálnej ekonomike. Naša organizácia sa snaží riešiť tieto kritické otázky a podporovať diskusie o zodpovedných iniciatívach. Naše diskusie budú pokračovať na pracovných stretnutiach, napríklad v oktobri v Dublíne, workshop, ktorý, e, na ktorom sa zúčastňovala naša organizácia i v Lisabone či na Malte Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie diskusie. Ich bin beeindruckt. über... Veľmi ma, e, e, mi imponuje, ako ste presne dodržali čas. Teda, ak ste to počuli teraz už s prekladom. Oliver Rötig. Teraz Oliver Rötig. Univerzita Európa. Nech sa páči vaša pozícia. Má predseda, ďakujem vám veľmi pekne a chcem vám poďakovať a členom tohto výboru za to, že ste ma sem pozvali a dali možnosť hovoriť a samozrejme aj za výmenu názorov za posledný rok o tejto veľmi dôležitej otázke. Ja som odborár, takže dúfam, že sa mi podarí dodať časový limit. Zároveň som Nemec, takže dúfam, že to skutočne bude možné. Ale teraz to zasadím do kontextu. Tá otázka, na ktorú sa znamenávame a mm, ktorá obsahuje určité e, prvky, ktoré považujeme my ako odbory za dôležité z hľadiska e, bezpečnosti pracovníkov. Hlavnou výzvou pre Únii Európa je, aby bezpečnosť zamestnania, istota zamestnania a sociálne zabezpečenie e, sa zachovalo, e, keď sa v podstate mení štandardný model e, organizácie podnikov. A to, o čom sme teraz počúvali, doposiaľ je jedným z príkladov. Máme v podstate také tri trendy. Poprvé, spoločnosti čoraz, pokrývajú čoraz menšiu časť hodnotového reťazca. Po druhé, konajú cez, hranič, cez hranice alebo v cezhraničnom kontexte a po tretie majú čoraz menší počet spolupracovníkov takéto spoločnosti v rámci coworkingu. Takže majú zamestnancov, ktorí nie sú stáli, e, pracujú pre nich živnostníci a e, veľa vecí sa, e, sa dáva mimo. A to nedáva veľa možností regulátorom a odborom, aby mohli regulovať takéto činnosti. A e, v podstate tu ide o nedostatok zodpovednosti, e, pokiaľ ide o geografické rozloženie aj funkčnosť. Takže máme rôzne typy e, zamestnaneckých vzťahov a E, sú to už dlhodobo, ustan- e, dlhodobo využívané modely, e, ktoré spoločnosti využívajú na to, aby sa vyhli určitým zodpovednostiam voči svojim zamestnancom. Samozrejme, že legislatíva sa to dlhodobo snaží riešiť na, úrovnej, na európskej úrovni, celoštátnej úrovni, aj medzinárodnej úrovni. A v tomto kontexte je takisto dôležité vychádzať aj zo zdravého rozumu. Minulý mesiac napríklad sme rokovali e, s Bangladežom o ochrane e, bezpečnosti pri práci e, v textilných továrniach a fabrikách v Bangladeži. A ďalším problémom je napríklad práca v stavebníctve, pokiaľ ide o živnostníkov, tí nie sú dostatočne krytí, pokiaľ majú nejaký e, úraz. No a potom detská práca, e, ktorá e, je často nad e, sily tých e, detí, pokiaľ ide o presnosť jej výkonu. Takže vychádzame tu z diskusí a vstupov našich členských organizácií. V prvom rade E, chceme, aby sa samostatne zárobkové činné osoby správne kategorizovali a aby sa plne implementovali aj v ich prípade štandardy e, BOZP. To vyžaduje samozrejme aj dobrú prácu inšpektorátov a efektívnu činnosť inšpektorátov práce. Tie sú však e, v mnohých krajinách poddimenzované. Takže Môžeme vychádzať z existujúcich štandardov ILO, napríklad odporúčanie 118, pokiaľ ide o e, SZČO alebo pracovníkov online. A myslím si, že toto je smer, ktorým by sme sa mali uberať. Ďalšie štyri otázky sa zameriavajú na zamestnávateľov prípade samostatne zárobkových čin, zárobkovo činných osôb by sme mali vychádzať z toho, že pokiaľ takýto človek pracuje pre niekoho, tak e, sa vždy nastolí nejaký pracovno, pracovne právny e, vzťah. A niekedy sú to sprostredkovateľské agentúry, ktoré sa správajú ako zamestnávateľia a mali by sme ich e, ako takých aj vnímať napríklad agentúry, e, ktoré najímajú agentúrnych pracovníkov a podobne. No a ďalej, po piaté, e, čoraz viac majú zamestnanci alebo pracovníci väčší počet zamestnávateľov. Tu potrebujeme e, takisto regulovať situáciu, aby sme zabezpečili práva pracovníkov aj v cezhraničnom kontexte. Po šieste, Legislatíva by mala e, posilniť e, postavenie e, týchto pracovníkov v systéme sociálneho zabezpečenia. To znamená, ako primeť spoločnosti, aby prispievali k systémom sociálneho zabezpečenia, do ktorého tí pracovníci spadajú. No a po siedme, a to je samozrejme jeden z kľúčových bodov pre odbory, e, všetci e, zamestnanci bez ohľadu na svoj status musia mať právo na sociálne zabezpečenie, to znamená minimálnu mzdu. Nie je možné, aby SZČO napríklad dostávali len 1 euro, ak je minimálna mzda 8 euro. Právo na BOZP a takisto na priebežné vzdelávanie a takisto aj právo na združovanie sa, kolektívne vyjednávanie, e, ktorým sa mm, samozrejme zaoberajú e, odbory. Kolektívne e, vyjednávanie sa týka práve miest a nie napríklad cien produktov a služieb, takže to nespadá do oblasti konkurencie takže majú právo aj na kolektívne vyjednávanie. No a okrem toho potrebujeme efektívne pracujúce inšpektoráty práce. To znamená, treba sa pozrieť, ako možno inšpektoráty práce zasadiť v Európe do rámca cezhraničnej spolupráce. Takže na záver ide o to, aby ten e, legislatívny rámec e, pre e, pracovníkov a ich sociálnu ochranu bol primeraný svojmu účelu a svojmu poslaniu. Ide o to, aby sa jednoducho neobchádzali tieto požiadavky, sociálne práva a kolektívne vyjednávanie. A je tu aj otázka e, ľudskej dôstojnosti a rovnováhy medzi súkromným a pracovným e, životom. E, stále by sme mali mať ako cieľ jedno zamestnanie na celý život pri slušných pracovných podmienkach. E, takisto e, chceme prispieť k návrhu e, smernice o agentúrach, ktoré najímajú agentúrnych pracovníkov. Je to súčasť európskeho sociálneho modelu, modelu subsidiarity, takže sú do toho zainteresované všetky strany vrátanie parlamentu, Takže myslím, že by sme sa mali všetci spojiť na tom, aby sme urobili pokrok aj v tejto veci. Ďakujem vám. Ďakujeme. Veľmi kompaktné, e, veľmi kompaktný prejav na odborára a ja viem, o čom hovorím. Teraz Steen Brücke za OECD a jeho prezentácia. Um, um, Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že som tu. Takže ja sa zameriam najmä na sociálnu ochranu pracovníkov v tomto kontexte. Len niekoľko bodov, na ktoré chcem poukázať. V prvom rade e, tá e, platformová ekonomika, e, tá je ešte pomerne stále malá 0,5 až 5 podľa odhadov, ale sú tu rozdiely na základe definícií krajín, časových období a podobne, takže s tým máme troška problém, ale všetky tie odhady ukazujú, že je relatívne malá a takisto si myslíme, že pomerne rýchlo rastie, ako vidíte v tom grafe napravo, rôzne online platformy, Amazon a podobne. A keď to takto zmeriame v priebehu roku a e, na základe e, tých e, pracovných príležitostí, tak vidíme, že rastie. Ale ešte je to stále taká sivá zóna, pokiaľ ide o presné údavie. tie prieskumy väčšinou toto nemerajú. Potrebovali by sme špecifické prieskumy ani ani daňové alebo e, administratívne údaje nám neposkytujú dostatočné informácie. My nevieme, kto títo pracovníci sú, čo robia, kde pracujú. Nevieme, či majú na výber, alebo či to robia napríklad mimo pracovnej doby, alebo či je to ich hlavný pracovný pomer, aký z toho majú príjem treba zdôrazniť, že v podstate o tejto ekonomike vieme stále veľmi málo. Takže treba pri vytváraní politík postupovať opatrne, hoci by sme samozrejme nemali zostať so založenými rukami. Nie je to izolovaný problém, týmito otázkami sa už zaoberáme 10 ročia. Tu je graf e, s priemerom e, naprieč OECD, to znamená, viac než 15 pracovníkov sú samostatne zárobkové e, zárobkové činnej osoby, 16 eh, pracuje na čiastočný úvezok a 13,5 eh, v nejakom dočasnom pracovnom pomere. A aj teraz máme problém poskytnúť týmto ľuďom dostatočnú pracovnú ochranu a príležitosti ďalej sa vzdelávať a podobne. Problémy, ktorými sa zaoberáme tu teda, veľmi úzko súvisia s problematikou platformovej ekonomiky tento graf e, e, nie je úplne dokonalý, tak ako som e, ho chcel predviesť, ale poviem niekoľko slov. Môžeme rozlišovať medzi právom, ktoré pokrýva mnohých pracovníkov z hľadiska prístupu k právu, dokonca aj dočasne zamestnaných alebo pracujúcich na čiastočný úvezok a aj nové kategórie e, pracovníkov, e, tých, e, ktorí robia napríklad len príležitostné práce a podobne. Tu nám máme teda prierezovo uvedené, aká je situácia v jednotlivých krajinách. Tie zelené štvorčeky poukazujú na samostatne zárobkovo činných ľudí a to, e, v ktorých krajinách majú takíto ľudia plný prístup ku všetkým týmto sociálnym službám. To svetlo zelené ukazuje, kde ten prístup je, ale len na dobrovoľnom základe. A oranžové štvorčeky ukazujú krajiny, kde majú prístup, ale len čiastočný. Tie pravidlá napríklad sú iné, alebo tie dávky sú menej štedré. A v tých eh, červených, eh, červeno zobrazených krajinách nemajú žiadny prístup. Starobná eh, penzia, invalidita a podobne, ako vidíte, tak tie, niektoré z týchto vecí sú relatívne dobre pokryté, ale nie už toľko napríklad podpora v nezamestnanosti alebo napríklad kompenzácia pri e, úrazoch a podobne. Vo Švedsku napríklad je väčšina týchto potrieb pokrytých, v iných krajinách je to oveľa menej. Takže tam ešte možno týchto pracovníkov lepšie pokryť. Toto je právny uhol pohľadu aj keď teoreticky na to máte nárok, v praxi to tak nemusí byť, lebo sú rôzne pravidlá, napríklad, že nemáte odpracovaný dostatočný počet hodín alebo dostatočne vysoké príjmy a podobne. A niektorí pracovníci preto nemajú efektívny prístup, skutočný prístup k sociálnej ochrane. A toto sú príklady e, zo správy komisie 50 E, samostatne zárobkových e, no, činných e, ľudí nemajú prístup k podpore k nezamestnanosti. 38 sú ohrození tým, že nebudú mať napríklad zdravotnú, zdravotné poistenie a potom 46% napríklad nemá právo na materskú dovolenku a príspevky. Treba však zdôrazniť, že nie vždy všetci ľudia vykazujú oficiálne svoju pracovnú činnosť. Takže ako zlepšiť e, sociálnu ochranu? Je niekoľko možností. Budem hovoriť o nových e, formách práce v tomto prípade Vieme, že je problém s nesprávnou klasifikáciou pracovníkov. Niekedy oni sami sa nesprávne klasifikujú. V niektorých krajinách sú veľmi jasné daňové stimuly, napríklad, e, aby sa pracovníci nesprávne klasifikovali a potom e, samozrejme sa to prejaví aj v tom, ako vyzerá sociálne zabezpečenie tých pracovník, týchto pracovníkov. Tomu treba zamedziť. Potom regulácia je niekedy nejednoznačná a e, v Spojených e, štátoch e, o to definujú pekne, že to je v podstate klasifikácia niekedy ako hranatý kruh, tak povediať. E, samozrejme, e, nie vždy sa darí e, klasifikáciu učenia riešiť. Regulácia napríklad môže byť aj dobrá, ale potrebujeme jej uplatňovanie, vrátanie pokút, ak je to potrebné. V mnohých krajinách aj v prípade nesprávnej klasifikácie žiadne pokuty nie sú, alebo sa to nesťahuje na všetkých pracovníkov v danom sektore ale tu nejde len o zamestnávateľov, ide tu aj o zamestnancov v platformovej ekonomike. Treba riešiť e, napríklad e, snahu pracovníkov nevykazovať všetky svoje príjmy a e, podobne. No a potom ešte bez ohľadu na klasifikáciu a daňové otázky, títo pracovníci musia mať primeranú sociálnu ochranu na jednej strane môžeme e, zlepšiť právne postavenie a prístup sociálnej ochrane a môžeme aj zlepšiť e, e, situáciu tým, že sa zameriame na neštandardné formy práce, alebo môžeme tvoriť špeciálne systémy pre SZČO, tak aby boli títo ľudia chránení. A napokon môžeme tieto schémy alebo systémy sociálneho e, zabezpečenia doplniť e, ďalšími e, prvkami. A okrem toho treba zabezpečiť určité minimálne prahy, napríklad pre sociálne dávky. A existujúce systémy môžeme prispôsobiť týmto novým formám práce, pokiaľ ide o Prahy, ktoré musia ľudia splniť, aby mali prístup k sociálnemu zabezpečeniu. A napokon všetky práva sociálnej ochrany musia byť prenosné z jedného zamestnania do druhého, aby o ne ľudia neprichádzali. No a napokon možnosť eh, nahradenia E, toho existujúceho sociálneho modelu. V niektorých krajinách, v niektorých krajinách sa o tom diskutuje a e, e, diskutuje sa o základnom príjme, najmä o tomto modele, novom modele základného príjmu. My o tom v OECD veľa diskutujeme. E, my e, teda to vnímame tak, že by z toho nikto nemal byť vlastne vylúčený. Ak sa to bude vzťahovať na všetkých, tak sa tým odstráni tá stigma, že niekto prosto poberá sociálne dávky. Pochopiteľne je tu otázka nákladov. Ak by ste nahradili všetky dávky, ktoré existujú, okrem invalidných napríklad, a keby ste teda odstránili všetky dávky a nahradili ho základným príjmom, tak e, e, by ste sa dostali hlboko pod hranicu chudoby a aby ste teda presiahli tú hranicu chudobu, museli by ste na to vynaložiť oveľa viac peňazí a to by znamenalo zvýšenie daní alebo čerpanie týchto peňazí z iných zdrojov. Takže aj keď to zavediete, budú tí, ktorí tým získajú a ktorí tým stratia. E, stredná trieda e, by tým mohla získať, ale napríklad e, samoživiteľi a podobne by tým mohli stratiť. Takže týmto skončím som chcel, len, chcel som len povedať, že je tu veľa otázok, ktoré súvisia napríklad aj s kvalifikáciou a podobne. Dankeschön, mit dem Mindesteinkommen waren Sie jetzt schon Bericht bei... Keď ste nadnesli tú tému minimálneho základného príjmu alebo minimálneho príjmu, to je správa, o ktorej budeme hovoriť eh, aj eh, na EMPL na budúce a tak vás zaradíme Mm, na náš zoznam odborníkov. A teraz z Institute for Logi pán Lisak. Ďakujem, som rád, že tu toľko tlmočníkov budem hovoriť po nemecky. Hovorí pán Rysák, celé som to nazval platformová ekonomika. Je to niečo, čo som prevzal e, z tej pozvanky. Táto terminológia je odlišná od oficiálnej európskej, ktorá obvykle hovorí o kolaboratívnej ekonomike. Ja si myslím, že je dôležité si to uvedomiť práve tam, keď sa ešte nevytvorili nutné terminológie, tak dochádza k tomu terminologickému boju a sú to rôzne zamerania. Keď hovoríme o kolaboratívnom hospodárstve, tak je tam veľmi pozitívna konotácia, keď o platformovej, tak síce to nie je negatívne, ale skôr sa sústreďujeme na jeden element a to je práve to sprostredkovanie. Keď budem hovoriť ešte inak o tej ekonomike GIG, pretože to je tá ekonomika malých pracovných miest, takže na celé sa treba pozerať samozrejme v istom kontexte. Keď hovoríme o nových formách práce, o inováciách, nových modeloch Mnohé, čo z toho vidíme, je inovatívne. Sú tu nové modely, ktoré sú pre všetkých veľmi pozitívne, ale je tu jeden prvok, že tie podmienky pre zamestnancov sú často veľmi zlé, teda to nie je nejaký nový obchodný model. Najviac sa snažiť vyťažiť z pracovníka, to nie je nič nového pod slnkom. A ja sa skôr e, sústredím na tie negatívne aspekty vývojové tendencie pre zamestnancov. Máme dva rôzne typy zamestnaní. Sú tu osovoč, teda, um, ktorí sú tu uh, teda samostatní a potom pracovníci, ktorí sa začlenia do nejakej cudzej organizácie a ich uh, táto e, zamestnávateľ určuje E, je tu istá tendencia využívať čoraz viacej e, zmluvy na dobu určitú, rôzne e, čiastočné úväzky a podobne, pracovať len pre istú agentúru. V platformovom hospodárstve vidíme, že existuje akási kontinuita medzi presunom rizika na zamestnanca. To riziko, riziko nezamestnanosti, toto riziko sa prenáša na toho zamestnanca a to vidíme aj Oficiálne hovorí sa o tzv. E, zmluvách 0 e, hodín a celé riziko nezamestnanosti je na chrbte zamestnanca. Ale zamestnávateľ zároveň chce, aby človek bol 100% e, k dispozícii. A na to je potrebné, ale celé je potrebné, aby fungovali dva body. Tí, ktorí sú k mojej dispozícii, ak vždy mám niekoho, keď potrebujem službu a mám niekoho, kto to urobí, tak e, to je to inovatívne platformy, že vytvárajú skupinu mm, pracovníkov, ktorí sú schopní konať a pracovať kedykoľvek rôznymi technikami, kde je obrovská flexibilita pre zamestnávateľa, ale nie pre zamestnanca. Otázka kontroly kvality, dôvera, crowdsourcing – ktorý nahrádza bežný pracovný vzťah. E, zamestnanci v takomto platformovom hospodárstve závisia od digitálnej reputácie a na to nesmieme zabúdať. Ide veľmi často o živnostníkov a teda tá ich e, situácia je kritickejšia a závislosť. Príklady Tuto máme jednu platformu Crowdflower a Crowdwork. Predtým bolo zložitejšie nájsť niekoho, aby si sadol na 6 minút a pracoval a po 10 minútach e, ho jednoducho prepustíš, ale vďaka digitálnym technológiám toto môžem urobiť a to je presne vyjadrenie toho, čo som práve povedal o fungovaní platformového hospodárstva. Na jednej strane je pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, ale sú aj mnohé problémy, ktoré nie sú nové. E, napríklad v klasifikácii pracovníci, ktorí pracujú, sú skutočne živnostníci a je to naozaj tak, ako to deklarajú platformy, alebo je tam nejaká e, zmluvná pracovná, e, zmluvný pracovný vzťah. Potom sú rôzne špecifické skupiny, dopravné systémy. Napríklad existuje rozhodnutie Veľkej Británie, je to rozsudok, rozhodnutie generálneho prokurátora. Potom virtuálny cloudwork, crowdwork, napríklad Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Upwork a ďalší. A potom sú tu aj problémy naozaj obrovské, aby sme vedeli presne, aké právo sa aplikuje na akom území aký súdny, eh, aký, ktorý súd je kompetentný. A potom platformy sa týkajú aj tých, ktorí pracujú z domácnosti alebo v domácnosti napríklad pri upratovaní, upratovacej službe a podobne. Môžeme sa z tohto celého poučiť. Potom je tu ďalší dôležitý prvok a síce existuje v teórii funkčný koncept alebo pojem, ktorý definuje, kde sú zodpovednosti a kde je ich najlepšie umiestniť. Kto bude zodpovedný za stanovenie minimálnej mzdy, nezávisle od toho, či existuje alebo nie zlumný vzťah so zamestnancom a aké sú eventuálne stratégie. Keď sa pozrieme na pracovné právo, tak sú tri. Jednu sme už spomenuli. Je to neustále prítomné. Potrebujeme nejakú sprostredkovateľskú kategóriu, kategóriu a čo sa stane? Môžeme to začleniť do niektorej z tejto kategórii. Tá Sprostredkovateľská kategória nie je nič nového. Väčšina krajín sa snaží o toto vytvoriť, napríklad Nemecko. Oni už majú ale skúsenosti e, z povojnového obdobia. Veľká Británia, tam je to relatívne nové. Vzniklo to pred platformovým hospodárstvom. Jedna biela kniha o modernizácii pracovnej legislatívy, keď sa hovorilo o tom, že či chceme nejakú sprostredkovateľskú kategóriu v pracovnom práve, bola tak, taká, že rozhodnutie sa presunulo na členské štáty a tí boli proti. Po druhé, niečo, čo je podľa mňa dôležité a spomenul to kolega z odborov, mali by sme predefinovať koncept pracovníka, pretože tento má isté potreby na ochranu a tie treba zadefinovať. Je stačí, alebo stačí to, ako to máme teraz zadefinované? To, že sú nejaké prechodné obdobia, ochrana pracovníkov, ktorí poskytujú služby, Položme si otázku, či tento koncept, ktorý závisí od istej organizácie, či zodpovedá naozaj tomu modernému spôsobu práce a do akej miery môžeme na tento model vyvíjať vplyv. Po tretie, môžeme mať smernicu pre crowdworking, ale ako, ako by sme ju nazvali, body sa už, rôzne body sa už spomenuli. A mali by sme nájsť nejaké prepojenie s, plat, s prácou na platforme alebo v platforme. Tu nejde o to, aby sme nejakým spôsobom obmedzili e, pracovníkov, ale ide tu o to, aby mali prístup k informáciám, aby bola dostatočná transparentnosť. transparentnosť. Revízia smernice písomného vyhlásenia, to môže byť východisko isté zmluvné podmienky treba brať do úvahy a hlavne je dôležité, ktorá jurisdikcia je kompetentná. A potom kolektívne zmluvy v platformovom hospodárstve. Máme článok 101 zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa hovorí o ustanoveniach v oblasti kolektívnych zmluv Myslím, že by sme mali použiť tieto. Rovnako sa odvolávam na právo hospodárskú súťaž, odvolávam sa tiež na judikatúru v prípade Kunsten. Potom sociálne zabezpečenie. Už sa o tom hovorilo. EÚ nemá kompetencie v tejto oblasti, len koordinačnú funkciu. Existuje veľký aký rozsah možností v tom, kto má sociálne zabezpečenie, kto nie, ako toto zorganizovať, aké sú skutočné pracovné vzťahy e, s, s e, osobami vo fragmentovanej situácii a čo je dôležité, budú naozaj veľké zmeny v súvislosti s pracovnými vzťahmi, cezhraničnými, nadnárodnými a tak ďalej. Či už ide o príjmy e, generované kapitálom a nie prácou. Takže celú túto tému financovania sociálnej ochrany by sme si mali znovu predefinovať alebo zhodnotiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ideme na prvé kolo otázok. Sú tu koordinátori politických skupín. Heinz Becker za EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som vyjadril moje osobné uspokojenie, pretože je tu medzi nami ako hoste môj osobný priateľ a to je pre mňa veľké a príjemné prekvapenie. Chcel by som poďakovať štyrom vystupujúcim. V Európe sa nachádzame v situácii, keď musíme e, istým spôsobom bojovať alebo čeliť alebo zaoberať sa hospoda kolaboratívnym hospodárstvom a novými pracovnými vzťahmi. Je jasné, že musíme niečo robiť, aby sme poskytli záruky a ochranu. To jasne vyplynulo zo všetkých štyroch vystúpení. Nebudem skrývať, že všetky tieto formy e, ekonomiky a formy pracovných vzťahov sú zaujímavé. Čo ale nie je jasné, e, že e, treba prísť akými novými regulačnými úprava, úpravami, pretože my máme legislatívne kompetencie na úrovni EÚ ale na, teda na úrovni EÚ priamo nemôžeme zasiahnuť. A teda čo? Tak ako treba e, prednášať e, management a tak ďalej a treba vyučovať e, techniky e, v odbornej remeselnej príprave a tak ďalej, tak aj my na úrovni EÚ E, rovnakým spôsobom musíme rozvíjať koncepty, ktoré nám umožnia e, vyriešiť problémy nových pracovných vzťahov, preštudovať všetky nedostatky a pokiaľ možno ich vyriešiť. Legislatívnu kompetenciu v tejto oblasti nebudeme mať, ale nesmieme podceňovať soft power Európskej únie a účinnosť, ktorú môžu mať naše návrhy. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, predseda. <laughs> Ďakujem Tihajc. Ďalší rečník, spravodajca za Ample a je to aj stanovisko Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem za všetky tieto vystúpenia. V niektorých bodoch sa zhodneme, ale jeden by som rád zdôraznil. Ide o nový fenomén. Často si myslíme, že nemôžeme klasifikovať tento inovatívny aspekt eh, pracovných, práv, e, pracovných vzťahov, ale čo je také inovatívne alebo nové v týchto formách? Aj v tradičnom hospodárstve existujú rôzne modely pracovných zmluv a práce a v platformovom hospodárstve sme vedome išli touto cestou, pretože všetky ostatné termíny istým spôsobom zakrývajú skutočnú situáciu. V skutočnosti tieto veci nie sú také nové Uber. Čo je v tom také nové? V podstate ide o spoločnosť vodičov, dopravná spoločnosť ako akákoľvek iná taxislužba. Jediný rozdiel je v tom, že namiesto toho, že voláte telefónom, tak si to objednávate, e, e, objednávate síce online taxík, tak prečo by sme potrebovali novú reguláciu, keď už máme reguláciu pre taxislužby alebo pre e, nájomných šoferov? Jediný rozdiel je ten, že sa to neobjednáva telefonicky, ale online. Ten formálny kontakt je cez platformu a myslím si, že dôležité by bolo upraviť to, ale vždy si musíme položiť otázku, či neexistuje isté prepojenie s klasickými formami pracovných vzťahov. Áno, fragmentácia pracovného trhu je čím ďalej tým väčšia, ale to, čo je podstatné, že nám nejde o to, aby boli rozdielne charakteristiky, ale e, zaujímavé nás tie hlavné body, ktoré sú identické. A preto e, kladiem túto otázku. A síce, prečo, alebo čo vás vedie k tomu, že si myslíte, že toto je tak nové a tak e, rozlišné? Pán Böge, vy ste hovorili, že ide takmer výlučne len o živnostníkov, ale ak platforma chce kontrahovať živnostníkov, tak nemusí samozrejme platiť sociálne zabezpečenie a tak ďalej. A to nie je priateľné. No, ja mám moje pochybnosti to sú moje otázky. Čo je skutočne inovatívne, čo je to nové v tomto celom? A po druhé, aká je pracovná situácia? Pán predseda, každý koordinátor má len dve minúty. Zabudol som to povedať. Rešpektujte, prosím, tento rečnícky čas. Pani McIntyre tu nie je. Takže Enrique Calvet tu tiež nie je, takže šetríme rečnícky čas. Tania González. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pod termínom kolaboratívne hospodárstvo je to termín atraktívny, pekný, ktorý vyzerá ako keby nás viedol do vzťahov, kde sa ani len netreba pracovať že tam nie je žiadne úsilie, ale za tým sa skrývajú významné transformácie v pracovných vzťahoch a výrobných vzťahoch. A pokrýva to čím ďalej, tým väčší počet e, služieb, doprava, služby a zdá sa, že tá tendencia je narastajúca a že čím ďalej, tým viacej typov služieb využíva túto formu pracovných vzťahov kolaboratívneho hospodárstva. Zamestnanci už nie sú zamestnancami, ale sú spolupracovníkmi nie, že vykonávajú prácu za isté peniaze, ale chápe sa to tak, že túto aktivitu vykonávajú, pretože to robia dobrovoľne a kolaboratívne. No ale aká je skutočnosť? Jeden príklad v Španielsku pracovníci Delibero teraz štrajkujú a volajú sa Riders delibero, Musia si platiť e, svoje sociálne zabezpečenie, musia dať k dispozícii svoj telefón, svoj bicykel. Ak padnú počas výkonu práce, tak e, firma to nekrie ako pracovný e, úraz sú kontrolovaní cez e, GPS, cez GPS, pracujú ako falošní živnostníci, e, striedajú sa asi 3,5 hodiny a dostávajú za hodinu 4,20 eur. A teda, ale nie, nie, nie sú ani platení na hodinu, ale podľa objednávok. A keď sa im niečo stane, nie len, že ich prepustia, ale ani sa to nedefinuje ako prepustenie, ale firma povie, že sú mm, deskonektovaní nejakým spôsobom odpojení. To je nový spôsob vykorisťovania. A vy ste sa pýtali, že čo je v tom nové? No nové je v tom to, že môžete preskočiť a nechať bokom akúkoľvek pracovnú a fiskálnu normu a že sa to rozširuje na mnohé hospodárske sektory, lebo to jednoducho umožňujeme. A v tomto zmysle mm, tu máme návrh, aby sme diferencovali v termínoch. Nie je to isté kolaboratívne hospodárstvo a nie je to isté ako platformové. A tiež sa bol návrh adaptácie sociálneho zabezpečenia. Tu by išlo o to, aby by bolo potrebné adaptovať pracovný trh a normy na základe vyhodnotenia toho, akým spôsobom sa pracovné podmienky stávajú čím ďalej, tým prekernejšie. Hm, ďalší rečník. Jean Lambert, ďakujem. Ďakujem panelistom. Vysvetlili a predložili veľmi zaujímavé prvky na úvahu. A jedna vec, ktorá je zaujímavá, a síce cezhraničný aspekt tohto celého, oni by o tom mohli viacej hovoriť. Zdá sa mi, že je to niečo, čo spadá do našej kompetencie, hlavne keď hovoríme o otázkach v súvislosti o cezhraničnej koordinácii sociálneho zabezpečenia. Tam sú tie biele prázdne miesta v závislosti od definície v tomto členskom štáte, o tom, ako je definovaná práca živnostníka. Možno by ste mohli viacej informácií a detailov k tejto téme dať. A pokiaľ ide o samozamestnávanie živnostníkov, o tom sa veľa hovorilo aj v komisie, v našom výbore podnikateľský charakter, potreba podpory podnikateľského ducha. To všetko sa vidí ako riešenie pre mnoho vecí a veľmi často ide práve o prácu živnostníkov. Často v členských štátoch vidíme, ako fiškálny systém a sociálne zabezpečenie odpovedajú na tieto problémy A ak sa tieto spôsoby formálneho zamestnávania budú zvyšovať, otázka je, či sa to rozširuje na vzdelávanie, alebo vytvárame systémy, ktoré ponúkajú ochranu osobám, alebo ideme na pokraj priepasti v niektorých aspektoch. Tiež sa povedalo, že v niektorých členských štátoch ten rozsah a možnosti sú veľmi rozsiahle. Mohli by ste nás informovať o tom, kde to funguje dobre, ako. Myslím, že by to bolo pre nás veľmi užitočné. Spomenuli ste tiež viaceré otázky, e, napríklad úlohu spotrebiteľa a tak ďalej. O tom by sme mali prediskutovať a pouvažovať nad tým a ako vzdelávanie môže zohrávať úlohu. Ďakujeme. Lara Ančia, ďalšia rečnička to nie je, Dominik Matan, ale ten odovzdáva slovo. Ďakujem. Chcem povedať, že veľmi sa tešíme, že vás tu znova vidíme a že ste naspäť v dobrej forme. Ďakujeme za slovo, ďakujeme za vystúpenia za to, že riešime novú tému a teší ma, že berieme do úvahy mutácie spoločnosti. Dôležité je definovať tú kolaboratívnu ekonomiku, dôležitý je eh, ten prístup. Je to fenomén, kde jeho konsekvencia je veľmi rýchly rozvoj a to sa spája i s nedostatkom príslušnej legislatívy, tá, ktorá existuje, sa dajú, že by sa dali aplikovať. Ide o koncentráciu mutácií spoločnosti kvôli digitalizácii a robotizácii. Niektoré zo štúdí hovoria, že v tej prvej vlne dôjde k masívnym stratám pracových miest. Myslím si, že že vlastne tie eh, z prvej vlne budú dotknuté tie tzv. modré limčeky a potom tie biele limčeky takisto. Ide o to, že veľmi reálne ide o nadnárodné eh, spoločnosti, ktoré sa pri rozvoji svojich sietí neopierajú vôbec o národné legislatívy. Takisto, eh, pokiaľ ide o financovanie sociálnych dávok, dávok to všetko je týmito zmenami spoločnosti dotknuté. A to samozrejme vplýva na sociálnu ochranu pracovníkov. Tieto vytvorené pracovné miesta vedú k organizácii práci takej nezávislej, takej nechránenej. Sú to pracovné miesta veľmi doplnkové, nie často dobre odmeňované a často vedúce k prekérnosti. E, e, napríklad mám na mysli ten spomínaný e, Uber. Keď sa pozrieme na spotrebiteľov, tak ide nový obchodný model. Je tu konkurenčný tlak, e, dosť zásadný. Treba sa baviť o tom, či Európa tu prináša e, pridanú hodnotu voči národným štátom, ktoré majú bilaterálne dohody, aby sme sa vyhli e, k tomu, aby sa hneď prijímali európske direktívy, smernice k tomto, k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem i za uh, tie komplimenty. Prídime teraz uh, teda k rozprave. Máme čas uh, na rozpravu do 10.25. Prosím, držte sa, držte sa i času. Anne Sander je ďalšou rečníčkou. Ďakujem. Chcem poďakovať našim štyrom hostom za túto výmenu názorov. Sme v momente, ktorý je v časom zmien a ešte sa zmeny aj budú diať. Chcem zdôrazniť výhody spojené s touto novou ekonomikou, novou formou zamestnaní. Pre určité oblasti je to príležitosť pre určité kategórie osôb, študenti napríklad. Tí sú spokojní, že majú takéto možnosti. Ženy v domácnosti tiež i ďalšie, ďalšie osoby. Veci však nie sú len takéto jednoduché. Sú tu i problémy s týmito novými formami zamestnania, zneužívanie a očividne to treba potierať pretože sú to rizika pre bezpečnosť a zdravie. Štyria rečníci i moji kolegovia zdôraznili to, že ešte máme stále veľa otázok, možno viac než odpovedí. Prvá otázka z mojej strany. Ako sa možno postarať o to, aby sme mali viac údajov aby sme lepšie sa mohli zorientovať v politike. Druhá otázka, už ste o tom hovorili, profesor Lizák. Či treba príjmať zákony, pretože dnes je pravdou, že v rôznych členských krajinách ste buď zamestnancom alebo nezávislým e, na voľnej nohe. Treba teraz v tejto súvislosti nové zákony, e, potrebujeme smernice na úrovni EÚ, či netreba len posilniť legislatívu národnú, hlavne pokiaľ ide o práva spojené so štatútom nezávislého zamestnanca. To sú veľmi odlišné e, formy od krajiny k Ukrajine. To sú moje otázky. Legislatíva či nie? A ak áno, tak aká? Ďakujeme. Josh Bach. Ďakujem pekne. Nechcem opakovať slova kolegov. Mnohé otázky, ktoré zostávajú ešte otvorené e, tejto ťažkej téme sa budeme určite ešte dlho venovať. Ako povedala pani Sander, je tu problém teda výzberu údajov, dát Pohybujeme sa tu na poli, ktoré dokážeme upravať len keď, tedy, keď budeme mať údaje, aké možnosti sú na e, zber e, údajov. Mne sa mňa napríklad zaujalo v prejave pána z OECD e, pri tých symboloch modrých a zelených, že sú tu len krajiny zo severu, krajiny a z juhu e, Európy, je to náhoda, že zo západných eh, alebo ostatných členských krajín nie sú údaje, to je len jedna otázka. A po druhé, to presahuje samostatne zárobkové osoby, sú to aj tie zdanlivo samostatné osoby, ktoré vôbec nie sú eh, v, v evidencii. Máme údaje o týchto eh, pracovníkov, ktorí sú zdanlivo samostatne zárobkoví. Táto oblasť podľa mňa nebola dobre dát, dátovo spracovaná. Veľmi blízko je spojená vlastne s ilegálnou prácou. Keby sme tu mali úsilie, aby sme sa vyhli ilegálnej práci a lepšie ju kontrolovali, tak si myslím, že v tejto oblasti e, sa dá veľa urobiť. A teda otázka moja znie, už sú tu nejaké skúsenosti? Ďakujeme. Teraz Deidri Klún. Ďakujem a ďakujem všetkým rečníkom za ich e, príspevky. Veľmi erudované. Je tu množstvo tém. české krajiny, zamestnanci by sa tu mali angažovať, všetci tí, ktorí, ktorí pracujú, aby si boli vedomí svojich práv. Treba sa vyhnúť e, vykoristovaniu. V každom členskom krajine potrebujeme určité uznanie. Takisto je tu úloha aj pre spotrebiteľov. Oni tu majú veľmi výraznú úlohu. Veľmi hodnotné zo sociálneho e, pohľadu tu sa nedá vrátiť, cesta späť neexistuje, treba si uvedomiť možnosti e, vykoristovania pracovníkov. Ak pracovníci by mali sociálne práva, sociálne dávky, dobré platy, nielen preto, že produkt je lacný, je tu ale aj určitý náklad, ale doplnkový eh, náklad za tradičné služby, ale to je preto, že chceme odmeniť adekvátne pracovníkov. spotrebiteľe by mali tu byť vlastne informovaní, čo vlastne je za týmito lacnými službami. Treba robiť osvetu. Takisto otázka o, Máte slobodu poskytovať službu komu chcete, než by vás viazalo to ku jednému zamestnancovi službám. Tu potrebujeme definovanie. Dankeschön. Mir liegen jetzt derzeit keine weiteren. Nemám tu ďalších rečníkov. Sind wir ja hervorragend in der Heinz. Nur eine kleine Ergänzung. Ich habe es äh, vergessen zu betonen. Chcem len doplniť, že úloha sociálnych partnerov e, e, že je tu naozaj výrazný význam, to treba naozaj e, zdôrazniť. posledná možnosť vystúpiť s otázkou. Nie je tomu tak a v tom popr- v prípade poprosím na 5 minút každého z rečníkov, aby zodpovedali e, otázky. A dokonca e, môže to byť aj 6 minút. Pán, pani Due ako prvá rečnička. Chcem vám všetkým poďakovať za vaše komentáre po našich prezentáciách. Myslím si, veľmi často všetci žiadate tu je to vyjasnenie. Nie len definície, ale ako môžu tie definície ovplyvňovať na tu prebiehajúce diskusie, ktoré potom budú bežať. Ďalší komentár sa týka toho, že že keď sa pozrieme na kolaboratívnu e, ekonomiku a súhlasím, že ten termín by mohol mať e, e, myšlienku, že sa práca vlastne neurobila. Nie, nie, práca sa urobila a je dôležité toto vnímať pri pripravení týchto definícií. Hľadáme vlastne riešenia. Všetci odborníci vlastne práve chceli hľadať riešenia, chceli kolaboráciu v digitálnej rýchlo rastúcej ekonomike. Takisto tu boli viaceré výzvy, aby to boli v údaje, viac e, faktov, zistení, kým dokážeme e, hľadať riešenia, musíme mať dobré predstavy, záložiť ich na vedeckých štúdiách. Všetky tieto diskusie e, ktoré sa e, týkali Sharing Economy Ireland. My vieme, že e, tieto hlasy často absentujú a pritom sú to tí ľudia, ktorí sú v prvej línii týchto nových ekonomik. Takže ja by som chcela zdôrazniť žiadosť o vyjasnenie viac vedeckých štúdií a tiež ako povedala pani Klún, je tu naozaj krok, ktorý možno prijať vo všetkých členských krajinách. E, aby si všetci uvedomili svoje práva. Nie je to otázka vyhýbania sa. Veľmi často e, tieto veci nevedia, teda títo ľudia nevedia, čo by potrebovali vedieť. Nie je to vždy a systematicky. Dá sa to všetko ale riešiť e, správami k e, prístupu k informácii. Ja. Toľko z mojej strany, teda tá výzva viac štúdií, kto pracuje na kolaboratívnej ekonomike základná výzva k uvedomeniu. Rýchla iniciatíva, aby ľudia poznali informácie. Ďakujem teda veľmi pekne. A tuto vlastne uzavriem svoje úvahy. Pán kolega Rutík. budem hovoriť anglicky. Prvá vec sa týka toho, čo povedal pán Becker. Treba vy, vy, využiť existujúce právo. My nepotrebujeme toľko nových zákonov. Za posledné roky sa udiali zmeny v technológiách. A čo máme my problém je vlastne presadzovanie existujúceho práva po celé roky Máme veľké spoločnosti, ktoré hľadajú pekné spôsoby, ako sa e, vyhnúť platením e, daní. Teraz sa tieto isté právne firmy, ktoré im v tom radili, zaoberajú práve e, touto problematikou, ako, ako radiť v tejto novej ekonomike. Ďalšia vec je tá cezhraničná dimenzia, o ktorej hovorila Jean Lambert, a to je ten skutočný problém. Tento problém E, e, máme v reálnom svete, pozrime sa na stavebný priemysel. Kolegovia majú dobré príklady z európskej úrovni, kde e, máme pracovníkov z Rumúnska, ale írsky kontrakt, sociálne zabezpečenie, nikto nemá vlastne prehľad. Tu EÚ musí, musí nastúpiť a jeden z po, pohľad zo strany odborov je, je, že vnútorný trh e, nepracuje pre nás, ani Európa pre, nepracuje pre nás. Pozrite sa na Brexit. Jeden z dôvodov pre Brexit je to, e, e, že odborári nevedeli presvedčiť vlastne členov. Máme tento problém nie len v Spojených kráľovstve, ale inde potrebujeme dôležitú iniciatívu a to je niečo, e, e, smerujem k Junckerovi, keď hovoríme o sociálnom pilieri, potrebujeme program, ktorý dá vnútorný trh ľuďom. To síce nebola dnešná téma diskusí, ale ďalšia téma je otázka SZČO. Zasa je to otázka presadzovania práva, pretože mnoho týchto ľudí je falošných SZČ. Kto je vlastne v pravom zmysle SZČ a kto nie je, tá otázka. Otázka a je otázkou legislatívy. Ak si povedete, že či je to v poriadku alebo nie, väčšina ľudí by povedala, toto je pracovník a toto nie je pracovník. Ľudia vedia to povedať tak z brucha. Naozaj e, treba využiť e, trošku ten sedliecký rozum pri týchto elementoch. Pokiaľ ide o podnikateľstvo, to je ďalšia téma. Ak vy ako e, pracovníci e, nemáte pracovné miesto a sociálne že buďte, alebo teda, že buďte podnikateľom, budete mať lepšie šance. To... Podnikateľstvo je dobrá vec, ale nie je to spôsob, na eh, proste určitej bezmocnosti ľudí. Toto ohrozuje pracovný trh, každý si hrá za seba a v konečnom dôsledku tu máme tu globálnu výmenu práce kde si nájdete prácu online ráno na 10 minút a ďalší deň zase začínate a hľadáte od začiatku. Ďalšou témou, s ktorou súhlasím, že platformová práca je zaujímavá pre študentov a ľudí pracujúcich e, e, z domova e, Napríklad sme e, raz hľadali logo pre naše združenie a víťaz súťaže bola vlastne aj osoba z Perského zálivu. Čiže e, osoby, ktoré nemajú robotu, nájdú si ju takto. Musíme e, adresovať toto všetko ľuďom, ktorých sa to týka, a to sú ľudia, ktorí chcú skutočnú pracovnú eh, pozíciu. A pokiaľ je o dáta, organizujú sa tu prieskumy už po dva roky, koľko je táto giga ekonomika vlastne, do akej mi je prezentná. Jedna z tých informácií bola, že 2,5 <clears throat> pracujúcich v tých krajinách, ktoré sledujeme, eh, dostáva viac ako 50 svojho príjmu cez túto gigaprácu. Ďakujem za pozornosť. Dankeschön. Jetzt den Brücke. Uh, thank you. I, um, I first want to... Ďakujem. Zareagujem na to, čo povedal pán Šuster. Ospravedlňujem sa, ak som sa nevyjadril úplne jasne uh, vzhľadom na časové obmedzenie ja som nechcel povedať, že všetci títo zamestnanci alebo pracovníci sú teda e, SZČO, e, ale hovoril som to e, tým spôsobom, ako som to povedal, z dvoch dôvodov. Jednak v dôsledku údajov, ktoré máme k dispozícii a ktoré máme, môžeme smerať. Keď sa pozrieme na tie súčasné súbory údajov, tak podstate musíme vychádzať e, z toho, e, ako tí ľudia sami o sebe udávajú informácie v pri, e, pri príležitosti rôznych prieskumov. A z hľadiska sociálnej ochrany myslím si, že práve väčšina z týchto ľudí spadá do tej kategórie, o ktorej hovoríme. Takže samozrejme tie problémy už existujú dlhšie, ale veci sa, veci sa pomerne rýchlo menia, nastáva určitá fragmentácia a domnievam sa, že pokiaľ ide o sociálnu ochranu, tam je e, potrebné pozrieť sa na pravedlá, ktoré už máme, aby e, sa sociálna ochrana na týchto ľudí vzťahovala. Ale pokiaľ ide o tie údaje, tu môžeme urobiť tri veci jednak prispôsobiť e, existujúce prieskumy a pridať určité otázky, aby sme zlepšili zber údajov. Niekedy potrebujeme e, zve, z, zvýšiť počet respondentov, aby tie vzorky boli väčšie a môžeme zahrnúť takisto aj administratívne údaje a môžeme prepojiť administratívne údaje s údajmi z prieskumu a to by zlepšilo situáciu. A napokon E, súkromný sektor má e, obrovský počet informácií o e, týchto pracovníkoch. Samozrejme aj daňové úrady majú veľa údajov a existuje aj výmena informácií, ktorú by sme mali využiť. A ešte k údajom ako takým. My toho vieme pomerne málo, ale veľa sa o tom hovorí, ľudia hovoria, že práca sa rýchlo mení, že ľudia často menia zamestnania a typ práce, ale v praxi nevieme, či sa to skutočne deje. V OECD sme spustili prieskum, aby sme zistili, či to tak skutočne je, či je tá mobilita skutočne tak eh, veľká E, v Spojených štátoch za posledných 10 rokov robili prieskum a zistili, že pred 20 rokmi bola tá mobilita väčšia než za posledných 10 rokov. Takže my v podstate nevieme, čo sa deje a potrebujeme to lepšie preskúmať z hľadiska OECD. A e, pokiaľ ide o podnikanie, pred desiatimi rokmi sme hovorili o podpore e, SZČO a podnikania a podobne a teraz e, sa niektoré z tých stimulov snažíme oslabiť, pretože to viedlo v niektorých prípadoch vlastne k falošnému e, samozamestnávaniu sa alebo k falošnej samostatnej zárobkovej činnosti. E, v Spojenom kráľovstve napríklad sa preskúmava, či tie podpory pre samostatne zárobkové činné osoby boli oprávnené a na mieste a zistilo sa, že v mnohých prípadoch e, nie. Um, nakoniec títo ľudia napríklad e, neprispeli toľko do, e, v podobe daní, takže sa vlastne takto vytvorila určitá medzera v daňových príjmoch. No a toto je široká téma, súvisí to s reguláciou, s e, prahmi a podobne. Krajiny jednotlivé by sa na tie jednotlivé pravidlá mali, myslím, zamerať, ale uvediem niekoľko príkladov. V Rakúsku majú zaujímavý systém osobných účtov ako e, daňový e, poplatníci a tie účty, tie čísla účtov e, sa nemenia ani v prípade, že ten človek zmení zamestnanie. Vo Francúzsku napríklad e, v prípade, že ste nezamestnaní e, a potom sa zamestnáte napríklad len na 6 mesiacov, tak neprídete o všetky tie práva, ktoré ste mali ako nezamestnaní, ak ste ich predtým plne nevyužili? V Írsku um, máme napríklad také dvo- uh, systémy dôchodkového zabezpečenia pre živnostníkov, sú rôzne možnosti prerušenia príspevku do uh, systému sociálneho zabezpečenia. To sú takéto možné riešenia. Hovoril som asi 5 minút, tak ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz a pán profesor Martin Rysak, ďakujem. Myslím, že jedna z najdôležitejších otázok je, že čo je naozaj skutočne nové a čo súvisí s otázkou klasifikácie. Nesmieme zabúdať, že už predtým sme mali tri e, špecifické E, zamestnanecké pomery, systém presúvania práce, domov a tak ďalej. A vo väčšine regulácie v Európe bola regulácia mm, malých e, živnostníkov a my máme veľkú takúto tradíciu aj v Európe, aj v USA. Vieme, ako sa s nimi zachádza a teda vieme, že to, čo je najdôležitejšie, to je otázka odmeňovania, teda ceny za prácu. Takže dôležitá politická otázka, ktorú si musíme položiť, je otázka, ak ľudia e, zhodnocujú svoju pracovnú silu, či by mali dostať mzdu, z ktorej môžu žiť. Z hľadiska konkurencieschopnosti by to bolo normálne, že keď predávam e, tak, e, pod cenu, tak je to proti konkurencieschopnosti, ale keď svoju pracovnú silu, nuž môžeme hovoriť o reprodukčných cenách, akejkoľvek výške, tak je to úplne normálne. A myslím, že toto je otázka, ktorú musíme položiť politicky a sociálno-politicky a teraz si ju kladieme ešte viac, pretože e, bežne vnímame tieto formy, to súvisí s technológiou a myslím, že novinka je technológia a technológia nie je automatizmom. Je na nás, ako používame technológiu. Ja som sa veľa naučil, Heli Bretherman, Neviem, kto z vás to pozná. Liva Process Theory, Divertation of Working in the 20th Century. On popisuje presne ten fenomén v súvislosti s industrializáciou manuálnej práce. No a to, čo teraz vlastne zažívame, je, že to, čo poznáme z priemyselnej práce, sa mení e, na služby a duševnú prácu, pretože ju môžeme podrobne kontrolovať to vidíme v normálnom zamestnaneckom pomere, že zamestnanci vlastne sa sami osvedčujú. Poznali sme to z iných oblastí. Akciový obchodník je denne vlastne posudzovaný tak, ako to bol predtým, tak ako bol predtým priemyselný pracovník hodnotený, koľko kusov vyrobí a to je vďaka novej technológii. Je to možné a otázka je, ako to chceme využiť. Platformy to robia vynikajúco. A ja si myslím, že to nové, čo nás kladie pred výzvy, je práca vo virtuálnom priestore, cezhraničná práca, bez toho, aby sme sa fyzicky museli niekam premiesňovať. A to sú činnosti, ktoré nahradzujú e, službu v, digitálnej, v, digitálnom, v digitálnej oblasti. Môžem svoje rentgenové snímky poslať do Indie, tam sa na to pozrie indický lekár a pošle to späť. Máme globálnu hospodárskú súťaž s rôznymi nákladmi vo virtuálnom priestore a transakčné náklady sa tým výrazne znižujú. Takže môžu prísť sem pracovníci, to nemusíme robiť, nemusíme robiť offshoring a posielať prácu preč, ale vlastne celé sa to deje vo virtuálnom priestore. To je výzva pre sociálne systémy, pre daňové systémy a predovšetkým pre e, náväzné právo. Ide tu o spôsob, kde to môžeme presadiť Nestačí, keď povieme vynikajúce, riadím sa rakúskym právom, zoberme si indického zamestnávateľa alebo amerického, potom sú tu žaloby, no a čeli mi tu vlastne novým problémom a problémom presaditeľnosti. Druhý bod je bežné, že samostatní zárobkovači na osoby regulujú ceny toto je niečo nové, táto hospodárska súťaž, táto forma hospodárskej súťaže. A čo je zaujímavé, v 19. storočí máme absolútnu hospodárskú súťaž, a potom sme ju zrušili, keď ide o osobnú pracovnú silu, sú tu odbory, kolektívne rokovania, to akceptoval Európsky súdny dvor. To je výnimka z európskeho práva hospodárskej súťaže a otázka je, či toto môžeme zmeniť, potrebujeme sociálne partnerstva, potrebujeme subsidiaritu a myslím si, že dôležitý bod je, že sme pre tieto skupiny nevytvorili mechanizmy, koho, kto ich má zastupovať odbory, združenia zamestnávateľov, najmenšie združenia zamestnávateľov, s kým rokujú, so spotrebiteľmi, s platformami. Myslím, že tu, e, tu si musíme niečo vymyslieť. A posledný bod, myslím si, že toto tu ešte nebolo riešené, to je zmena hodnot, zmena vlastne pracujúcich a čo sa deje v ich hlabe, to sú tie štúdie a dôležitý bod je, že sa nám podarilo osobnú prácu, prácu zakodovať, že sú to vlastne e, živnostníci a aký to má dopad. Dopad je, že pracovníci, pracujúci vlastne E, sú v konkurencii a to je často konkurencia cien. No a politická otázka, ktorá sa tu nastoluje, je otázka, nakoľko chceme e, túto cenovú súťaž pripustiť. Ďakujem veľmi pekne všetkým expertom. Myslím si, že táto diskusia nám priniesla veľa. Myslím, že by sme mali ďalej pracovať v úzkom kontakte eh, s DG Empo. Zástupkenia DG Empo je tu, eh, teraz by som ju srdečne privítal a požiadal by som ju o komentár. Thank you very much, Chairman. Um, my name is uh, Marianne. Som Marian Libek z DG Employment. Uh, Takže bolo to veľmi zaujímavé. Bola to veľmi zaujímavá diskusia a veľmi zaujímavé prezentácie. Chcela by som odkázať na uznesenie o kolaboratívnej ekonomike. Pripravujeme reakciu zo strany komisie a len jeden komentár týkajúci sa dát údajov. Je to situácia, ktorú sme zdôraznili v agende o kolaboratívnej ekonomike v júni minulého roka. Je tu obrovský nedostatok údajov a znalostí a my robíme, čo môžeme zo strany komisie, aby sme prekonali túto situáciu. Spolupracujeme s Eurostatom, snažíme sa to zlepšiť a mali sme viaceré štúdie, rôzne štúdie, ktoré boli iniciované z viacerých strán komisie, e, teda DG Employment, sa snaží pochopiť, aký je dopad nezamestnanosti v kolaboratívnej ekonomike v Európskej únii. Máme veľkú, veľké množstvo vzoriek a budeme mať viacero výsledkom e, v druhom štvrť roku. No a ešte vás poinformujem o záveroch, ktoré z toho vyvodíme. Prebiehajú štúdie. Ide o e, sektorálne e, sektorálny dialog, sektorálneho sociálneho dialogu, ide o dočasnú prácu, štúdie, ktoré sa venujú tejto problematike. Celkový ekonomický dopad kolaboratívnej ekonomiky. A máme teda štatistické údaje, ktorými by sme sa mohli zaoberať a to by boli kanadské, to bolo niečo, čo vypracovali kanadské štatistické úrady. Je to prieskum o e, pracovnej sile a ide tu o konkrétny modul, pokiaľ ide o platformovú prácu. Takže nálezy, teda výsledky tejto štúdie sú sumarizované a ide o mieru, do akej teda bežná práca je menej ako 1% pracovnej síly. Takže toto je vlastne oficiál, toto, sú, toto je oficiálna štatistická štúdia. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Nebudem sa pokúšať všetko zhrnúť, len chcem pridať niekoľko pripomienok. Prvá pripomienka, k tomu má podnietil Heinz Becker, hovoril o sociálnej, sociálnej ekonomike a nie o trhovej ekonomike. Treba to pripomenúť aj v tomto výrobe. Sociálna trhová ekonomika charakterizuje, že sa snažíme spoločensky upraviť to, čo sa upraviť dá, alebo regulovať. Myslím, že diskusia poukázala na to, že zažívame najväčšie zmeny v oblasti pracovného sveta, v pracovných pomeroch za uplynulých 100 rokov, alebo možno aj dlhšie. Toto nás čaká v najbližších rokoch. Profesor Rizak na to poukázal, biela kniha Práca 4.0. Sme na začiatku veľkých zmien, čo sa týka otázky eh, pracovných pomerov a čo sa týka maximálnej miery regulácie. Takže tu na jednej strane vidím sociálnych partnerov, ktorí sú tu e, relevantní, no ale zachádza to nad rámec toho, čo sociálni partnery môžu upraviť, čiže je tu potrebná aj politická regulácia, nie len na úrovni národných štátov, ale aj na základe cezhraničného charakteru týchto pracovných foriem aj na európskej úrovni. No a tu sme naozaj zaviazaní toto regulovať, to je jeden bod. Druhý bod. Takže trošku ma udivilo, keď som sa zaoberal priemyslom 4.0 a rozvoj pracovného sveta. Naozaj e, to bolo akademické, keď som sa tomu venovala. Zároveň tu bola diskusia o otázke sociálnych práv a nikde nebolo prepojenie v otázke v referovanom mediálnom svete, takže toto je to, čo riešime v parlamente, ale je tu potom ešte oblasť verejnosti, no a tam súvis medzi európskym minimum sociálnych práv a budúcim rozvojom tamto nehrá žiadnu rolu. Myslím, že tu všetci, aj experti, aj poslanci, ešte máme veľa práce pred sebou, aby sme to e, pozdvihli nad horizont, aby to bolo prepojené aj v rámci verejnej diskusie. A teda je tu Európsky sociálny pilier, pilier sociálnych práv. To, je, spolahli, to sú spolahlivé práva, o ktoré sa ľudia môžu oprieť, čo sa týka ich existencie a ich spoločenského postavenia. Naozaj, čo musíme urobiť, aby som to teda vyjadril, ide o zabránenie e, vlastne formy mzdy na deň. Takže už je to dneska v niektorých oblastiach normou a v iných oblastiach sa to stane. No a zmeniť toto, to je, úloh všetkých, to je úlohou všetkých e, spoločenských síl aj úlohou parlamentu. Čiže v tomto duchu ďakujem za diskusiu, ďakujem expertom, ďakujem komisii. Takže budeme tú tému sledovať ešte ďalej. Budeme, bude nás to zamestnávať asi viac, než by sme možno chceli. Ďakujem. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten Zeit bis... Máme 8 minút čas. Do začiatku náš technik, ktorý sa usiloval, eh, si môže, dať, si môže oddychnúť a my si dáme 8 minút pauzu a 11. pokračujeme.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

Can you hear me? Ok, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 anwenden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Implementation of the European Disability Strategy. Takže spravodajkyňou je Helga Stevens k procedúram, ktoré vám by mali byť známe. Kolegovia, môžeme, myslím, už začať, že? Poprosím vás. tým pracovným postupom. Máme tu tie jednotlivé kartičky, ktoré majú eh, avizovať že nerozumieme, čo hovorí práve rečník. Žltá kartička ukazuje, že rečník je prirýchly a zelená karta ukazuje, že všetko je všetko v poriadku. Nechajte ich potom na, stoli, na stolíkoch. Nemali by ste to použiť v lete pri futbalových zápasoch ako žlté a červené karty. Na prehlbenie pohľadu na implementáciu európskej stratégie Máme tu štyroch expertov, Emmanuel Grange z komisie DJ Ample, zodpovedný za túto tému, Nadia Hadat <clears throat> z Európskeho fóra pre postihnutých, Rosita Hikej, Európsky úrad ombudsmana a Damian Tadžič, podpredseda NCPD e, videokonferencia, ktorá má nastať. To bola tá komplikácia na úvod, pretože kolega technik sa snaží e, vytvoriť to prepojenie. Dúfam, že to prepojenie je teraz ešte funkčné, tak aby sme potom vlastne mohli e, spraviť pre noc, keď e, <clears throat> bude pán Tadžič na rade. Najprv pán zastupca z DG Ďakujem pekne, pán predseda, za pozvanie, ktoré ste poslali Európskej komisii, aby sme sa venovali európskej stratégii pre handicapovaných 2010-2012 a ďakujem hlavne pani Helge Stevens za jej prácu, ktorá nám bude veľmi užitočná do budúcnosti pre túto stratégiu a jej pokračovanie. Len by som rýchlo pripomenula, táto stratégia bola prijatá, aby sa aplikoval dohovor OSN o právach handicapovaných a aby sme zabezpečili koherentnosť Európskej komisie v tejto oblasti. Je tam 8 osí, prístup, účasť, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávania, výchova, sociálne zabezpečenie, zdravie a vonkajšie aktivity správu, ktorú sme prijali vo februári tohto roka. Je to taký pracovný dokument, staff working document po anglicky. Je to dokument, ktorý e, ako taký nie je formálnym e, hodnotením alebo vyhodnotením na konci stratégie, nie je to ani nejaká vízia do budúcnosti, čo by bolo potrebné ešte urobiť. Je to akési konštatovanie a zhrnutie toho, čo komisia urobila na zabezpečenie aplikácie stratégie, čo sa teda dosiahlo a čo ešte treba urobiť. Uznávam, že sme chceli prísť touto správou trochu skôr, ale prebehli veľmi rozsiahle verejné konzultácie a to umožnilo eh, to, že sme mali viac ako 1500 odpovedí a to si vyžadovalo detailnú analýzu, preto to trvalo dlhšie a výsledok analýzy je hlavne v jednom z dodatkov správy a poukazuje na hlavné obavy a síce zamestnanosť pre handicapovaných. Samozrejme sú tam aj iné témy a obavy, ale číslo 1 je predovšetkým zamestnanosť. E, v dodatku tiež nájdete užitočné dokumenty, pretože tam vlastne vstupujeme detailne do aplikácie samotnej stratégie, vysvetlenie, čo sa urobilo, rovnako ako odporúčania výboru OSN a dodatok 5 správy je podľa nás veľmi užitočný, pretože veľmi kompletne popisuje súčasnú situáciu e, v právnych dokumentoch, ktoré boli prijaté za posledné roky pre túto stratégiu a ktoré sú neustále aktuálne a ktoré súvisia s handicapovanými. Nejde tu o zoznam e, zodpovednosti a kompetencií EÚ v oblasti handicapovaných osôb, to je ešte dokument, ktorý je formálny a vyžaduje e, schválenie v rade a tak ďalej. Ale urobili sme naozaj veľmi hĺbkovú analýzu, aby sme zistili, aký právny rámec už existuje a ktorý prispieva k realizácii tejto stratégie. A našli sme viacej ako 130 dokumentov, takže konkrétny pokrok predsa len aj v EÚ nastal. Závery tohto pracovného dokumentu ukazujú, že ciele stratégie sú neustále aktuálne a ešte ostáva toho veľa urobiť a tie záväzky, ktoré sme prijali, sú správne, ale mali by sme pokračovať eh, dokonca a tá stratégia sa má uviezť do práce v roku, eh, do hm, do účinnosti v roku 2020, hlavne v tej oblasti pracovného trhu, zamestnanosti a tak ďalej. A komisia je v tomto smere veľmi angažovaná. Konkrétne príklady pokroku. kroku. Schválili sme návrh European Accessibility Act. Znovu to hovorím po anglicky, no je to taký zvyk, je to smernica o websajtoch, legislatíva v oblasti dopravy, kde sa zdôrazňuje osobná asistencia alebo pomoc a prístupnosť pre handicapovaných, pilotné akcie pre handicapovaných v 8 členských štátoch, ale tento projekt priniesol naozaj užitočné výsledky pre širšiu aplikáciu v členských štátoch Veľký pokrok sme zaznamenali v, vo využívaní štrukturálnych fondov, pretože hlavne prístupnosť infraštruktúr a nediskriminácia, to sú tie e, hlavné osy e, programov. Európsky sokel sociálnych práv, akčný plán pre ľudské práva, mnohé e, projekty, Erasmus+, tiež berie do úvahy e, tú dimenziu handicapovaných osôb, takže myslím si, že sa toho urobilo už veľa a tá, ten pracovný dokument prináša skôr pozitívne vyhodnotenie. Je to faktický dokument, e, takže nešlo nám o nejaké preukázanie účinnosti, ale skôr, aby sme ukázali to, čo ešte treba urobiť Teraz je tu otázka do budúcnosti, čo by malo pokračovať po stratégii 2010-2020. A to práve ten dokument nehovorí, ale je jasné, že teraz budeme musieť urobiť formálnu, formálne hodnotenie stratégie, ktoré by bolo základom budúcej politiky s kľúčovými otázkami, či stále potrebujeme európsku stratégiu, pre handicapovaných, v akej forme, na ako dlho, na aké akcie, v akých oblastiach. To sú dôležité otázky, na ktoré správa, ktorá bude prijatá v parlamente na základe týchto prác, e, pani Stevens. To sú všetko veľmi užitočné práce, pretože máte možnosť ísť oveľa ďalej a hlbšie, než sme urobili my v tomto pracovnom dokumente a ja vám teda vopred ďakujem za tento významný príspevok Európskeho parlamentu do tých budúcich úvah. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz slovo Nadia Hadak. European Disability Forum na 7 minút, poprosím. Ďakujem, že ste ma pozvali eh, eh, že ste eh, pozvali naše fórum handicapovaných na túto akciu. Zastupujeme asi 80 miliónov postihnutých z Európy a sme radi, že správa Helgi Stevens berie do úvahy ustanovenia článku 4.3 pre handicapovaných a že sa berú do úvahy problémy handicapovaných. Zúčastnili sme sa dialogu expertov, ktorý bol zorganizovaný pred niekoľkými mesiacmi a my úplne podporujeme pani spravodajkyňu vo svojej práci. Aké sú tie kľúčové body, ktoré by sme mali spomenúť? Správa o pokroku komisie prináša e, všetky globálne aspekty akcií v 8 oblastiach a je zaujímavé si prečítať poznámky na záver. A to, čo je pre nás zaujímavé, to je ten aktualizovaný zoznam nástrojov, e, to je v dodatku tejto správy. Sme toho názoru, že je potrebné, aby sa táto stratégia obnovila, revidovala a že treba aj nové akčné plány pre budúce roky, ktoré spadajú do toho obdobia stratégie 2010-2020. Treba tiež zabezpečiť pokračovanie stratégie, aby bola globálna, kompletná a jej pokračovanie do roku 2030 a sledovať plnenie všetkých práv. A to, čo si želáme, je, aby komisia začala pripravovať cestu pre budúcu európsku stratégiu pre handicapovaných a berúc do úvahy e, vývoj práv handicapovaných osôb, treba rozšíriť e, e, o ďalšie oblasti pôsobenia revízia politík, akčných projektov, akčných programov Európa 2020, stratégia muži, ženy, rovnosť, gendrová pôsobenie vonkajších akcií a tak ďalej. A na to by bol potrebný aj špecifický harmonogram, jasný, zadefinovaný rozpočet a rovnako ako zadefinované špecifické a presné kritéria a ukazovatele. E, táto správa bola mm, alebo tá stratégia bola prijatá skôr, než prišla táto správa. Stratégia 2020-30 by mala pokryť alebo začleniť všetky inštitúcie, agentúry a tak ďalej. Mali by tam byť zahrnuté všetky závery a poznámky e, výboru, ktorý sa venoval štúdii a táto stratégia by sa mala brať do úvahy v rámci globálnych stratégií a mala by brať do úvahy a mala by aplikovať aj ciele udržateľného rozvoja, ktoré sú zadefinované v programe OSN 2030. Poskytli sme pos- obsiahli input do odborného dialogu, kde sme chceli zdôrazniť niektoré hlavné body, ktoré by sme boli radi, aby boli zahrnuté do bodu implementácie stratégie pre pomoc e, osobám e, s postihnutím a boli by sme radi, keby to bolo aj v tej stratégii po roku 2020. Práva handicapovaných e, to by malo byť mainstreamom a komisia by mala obsiahlo zmapovať situáciu vo všetkých zákonoch, politikách a programoch a tak, aby došlo k plnej harmonizácii s ustanoveniami UNHCR PD a aktívne by e, reprezentovali organizácie v tomto procese. Toto mapovanie by malo ísť ruka v ruke s analýzou nedostatkov, nedostatkov. Mali by sa posúdiť, posúdiť prázdne miesta v legislatíve e, handicapovaných a UN a CPRD toto mapovanie by explicitne malo byť eh, zahrnuté v tejto stratégii. Výbor OSN CRPD eh, explicitne hovorí, že zástupcovia handicapovaných musia byť prítomní pri konzultácii a rovnako zahrnutí pri implementácii a monitoringu. Teda po európskej stratégii by sa mm, mal, mal urobiť skutočný rozumný štrukturovaný dialog medzi EÚ a Európskym hnutím organizácií handicapovaných v Európe. To sa týka článku 4.3 a 33 UNCRPD. Navyše by komisia mala predložiť program budovania kapacít pre postihnutých aby sa splnili všetky záväzky. Záverom odporúčame, aby e, vznikol interinstitucionálny koordinačný mechanizmus, ktorý uľahčí rýchlu a ľahkú implementáciu Európskej stratégie pre pomoc osobám so zdravotným postihnutím. Záverečným pozorovaním a výboru UNCRPD vrátanie organizácií pre handicapovaných Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz Rozita Hike z kancelárie Európskej organizácie. Ďakujem, pán predseda, vážený prítomný pani Stevens, ďakujem, že ste prizvali kanceláriu Európskeho ombudsmana k tejto akcii. Dnes úrad ombudsmana predstavuje rámec UNCRPD. Je to inštitúcia, ktorá sa stará o implementáciu dohovoru OSN. Rámec sa skladá z parlamentu, kancelárie ombudsmana, agentúry práv a Európskeho fóra osôb pre, so zdravotným postihnutím. A zástupca tu prehovoril Všetci prispeli k tejto prezentácii v rámci svojich úloh. Skôr než budem priamo hovoriť o európskej stratégii pre pomoc handicapovaným, spomenula by som dve nedávne akcie tohto rámca, o ktorých by ste podľa mňa mali byť informovaní. V apríli 2017 sa tento rámec stretol s pracovnou skupinou o britskom práve, aby sme si vymenili skúsenosti o hlavných trendoch, zákonoch, politikách a programoch a vonkajšej činnosti EÚ, aby sme hovorili o Európskej deklarácii kompetencie a o možnostiach EÚ ratifikovať protokol OECD o individuálnych sťažnostiach v máji 2017 sme hostili štvrtú výročnú schôdzu s národnými rámcami, aby, tak aby e, došlo k výmenám e, mm, praxi, e, praktika. Sústredili sme sa na článok 19 dohovoru o právach na nezávislý život a o využití Európsko štrukturálneho a investičného fondu na podporu nezávislého života ide o doplnenie práce individuálnych členov, čo vedie k ochrane a implementácii tohto dohovoru. A teraz k samotnej európskej stratégii pre tieto osoby. Je hlavným nástrojom na podporu implementácie dohovoru EÚ. Preto je táto akcia veľmi dôležitá. Ako vieme zo správy komisie, dosiahol sa pokrok vrátane prijatia smernice o dostupnosti webu a návrh Európskeho aktu dostupnosti. Máme veľké požiadavky na dostupnosť, máme financovanie z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu, rovnako sú tu podmienky ex ante, napríklad v oblasti prechodu z inštitucionálnej do komunitnej starostlivosti. To sú všetko pozitívne kroky. Rovnako sa komisia zaviazala, že bude konať aj v iných oblastiach vrátane smernice o rovnakom prístupe. Pokiaľ ide o výbor OSN CRPD v Ženeve, tak on v tom strednodobom horizonte navrhuje, že EÚ by mala mať jasné smernice o zahrnutí záverečných pozorovaní tohto výboru s jasnými parametrami, meradlami, kritériami a s úzkým kontaktom s handicapovanými, rovnako ako s organizáciami, ktoré ich zastupujú. V júni 2017 tento parlament tiež vyzval komisiu, aby využila toto hodnotenie tak, aby aj z genderového hľadiska boli implementované závery výboru OSN. Je potrebné mať jasný časový rámec, jasné ukazovatele a kritériá. Okrem jasného časového rámca pre akciu by sme stáli mali mať na pamäti monitoring legislatívnych a politických opatrení a ich implementáciu do praxe. To je veľmi dôležitá súčasť efektivity. Stratégia by mala reflektovať existujúce aj budúce výzvy, vrátane dopadu úsmorných opatrení na osoby s postihnutím rovnako ako na pokračujúcu situáciu v, situá- v súvislosti s utečencami. Niekoľko príkladov. údaje z účastníkov od e, tých rámcov. Všetci sa zúčastnili verejných konzultácií v tom strednodobom vyhodnotení implementácie stratégie a zvoraznili, že stratégia byla mať také kritéria, aby sa brali do aj záverečné pozorovania výboru CERPEDE. Je dôležité spomenúť že tieto organizácie žiadali aj o politické zastúpenie handicapovaných a zlepšenie tohto zabezpečenia. Možno by EÚ situáciu mohla zlepšiť tým, že sa budú štandardizovať smernice, aby sa uľahčil prístup do verejných budov, kde sa konajú napríklad voľby, kde bývajú volebné miestnosti Ide tiež o práva osôb s psychointelektuálnym postihnutím. Pokiaľ ide o tú agentúru základných práv, tak by tam mohli byť také opatrenia, ktoré by pomohli inštitúciám posilniť existujúce mechanizmy, ktoré slúžia na to, aby handicapovaní boli zahrnutí rôzne konzultácie, poradné akcie, ktoré by e, pokryli rôzne skupiny osôb podporovať väčšiu účasť v konzultačnom procese, zabezpečiť, aby tieto akcie boli e, v maximálnej miere verejné. Tiež sa členovia akcie snažia o ochranu práv žien a detí s postihnutím. To je len niekoľko príkladov práce nášho rámca. Keď sa pozrieme dopredu, tak by som povedala, že je tu potreba mať globálnu stratégiu ktorá by bola aktualizovaná, aby sme dohovor mohli implementovať. Ja? Nun kommen wir... Ďakujem. Teraz štvrtý expert. To bude tá zložitá technická otázka. Vítam pana Tatiča, predsedu, podpredsedu UNCRT e, výboru, e, ktorý sa s nami spojil z Belehradu.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 Najprv spravodajkynia Stevens. Thank you, Chair. Colleagues, experts. Ďakujem, kolegovia, vážení odborníci. V prvom rade by som chcela poďakovať za tú možnosť pohovoriť na tejto výmene názorov. Myslím si, že toto je jedna z najdôležitejších častí na zabezpečenie účasti e, postihnutých osôb, osôb s e, handicapmi a zastupných organizácií. Osobitne vítam ochotu komisie komunikovať s parlamentom a pracovať na silnej stratégii i po roku 2020. Myslím si, že tá správa e, e, bola navrhnutá v úzkej konzultácii s EDF, e s členmi a ďalšími organizáciami, ktoré pracujú na kvalite a nediskriminácii. Pár týždňov po poslednutom stretnutí EMPLS sme mali 8 odborných dialogov s odborníkmi. To viedlo k veľmi užitočným paragrafom odsekom v našom návrhovanom texte. Pri tejto príležitosti by som chcel tiež poďakovať kolegyni Harkin a Adamovi Kružanovi. Chcem poďakovať i tým, ktorí eh, vyslali zastupcov zo svojich úradov. Verím, že vám eh, tieto pomohli Návrh textu tento týždeň bol e, zas, zaslaný EDF na feedback. v rámci expertných dialogov. Súčasne som pracovala s EDF a členmi na väčšom počte pozmeňujúcich návrhov. pozmeňujúce návrhy, no už tak som presvedčená, že všetky komentáre sa dajú zapracovať. Môj úrad vám e, zašle všetkým tieňovým spravodajcom e, tieto na podpisovanie takisto medzi skupinám pre postihnutia. Takže je tu množstvo času do 20. septembra. I sú tu prázdniny, ale aj tak e, budeme mať čas. Dajte nám vedieť, či budete mať záujem spolupodpisovať pozmeňujúce návrhy. Teším sa na našu prácu spoločne s organizáciami pre postihnutých s ďalšími tieňovými spravodajcami. Spojte sa s mojimi uh, úradmi. Ďakujem vám za dnešné prejavy. Vaše príspevky sú veľmi užitočné. Všetkým vám ďakujem za to, že ste nám dali túto možnosť a teším sa na spoluprácu v budúcich mesiacoch. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz zastupca EPP. Ďakujem, veľmi sa teším dnešnému stretnutiu a dúfam, že závery našich diskusí nájdu miesto v záverečnej správe. Ako tieňový spravodajca som sa snažil zasiahnuť viaceré oblasti. Chcel som vedieť, ako sa má implementovať tá stratégia, ako má vyzerať v budúcnosti. Mám osobitné otázky na záujemc, pre záujemcov aj na odborníkov. Ide o to vypracovať príspevok. Chcel by som s vami sa podeliť o naj e, dôležitejšie záver. Čo tu treba osobitne zdôrazniť? zbieranie vedomostí o stratégiách, potrebujeme tu informačnú kampaň. Zdôraznilo sa i to, že táto stratégia musí mať určité, určité miesto, určitého vlastníka, Treba vytvoriť e, kontakt so e, záujmami, záujemcami. Pri angažovanosti a možnostiach komunikácií s národnými delegáciami je toto celkom možné a môže to priviesť lepšie výsledky než len samotné konzultácie cez internet. Aby bola stratégia úspešná, musíme sa pýtať záujemcov v každom štádiu pri vypracovávaní či evaluácii. To je veľmi dôležité pre stratégie 2020-2030. Čo tu bolo ešte zdôrazňované, to je nevyhnutnosť neustáleho monitoringu. a tiež určitý akčný plán. Potrebujeme aj e, určitý akt, e, európsky akt o prístupnosti. Zdôraznilo sa tiež, že stratégia že tu musí byť viac miesta pre nezávislý život a Čo sa ešte spomenulo, už tak to boli požiadavky na smerom viac vzdelávaniu a podpore pri práci. Chcem vás poprosiť, aby ste dodržiavali tie dve minúty. Musíme sa to predsa podariť. Teraz pani Úsko, ktorá nahradí pani Blinkevičiu, to je za SAD je hlavný e, bod ten, že musíme revidovať stratégiu, aby sa, to, e, aby sa slúžilo implementácii pre ľudí s postihnutím. Mala by obsahovať dobrú monitorovaciu štruktúru implementácie dohovoru. Po druhé, stratégia nezovažuje negatívne dopady ekonomickej krízy na osoby s postihnutím. My vieme, že, že ľudia s postihnutiami sú zraniteľné, Viem, vieme, aké sú zraniteľní na pracovnom trhu. A to je naozaj otázka, ktorá že, na ktorú má dopad ekonomika dopady na ekonomickú krízu pre ľudí s postihnutím, aby sme od niečo mohli urobiť. Posledný bod je dôležité, aby sme spremýšľali nad stratégiou pre postihnutí po roku 2020. Zostávajú len dva roky kým vyprší terajšia stratégia, treba myslieť na tú ďalšiu, aby EÚ naďalej rešpektovala svoje záväzky, pokiaľ ide o právo pre týchto ľudí. Ďakujeme. Ďakujeme. Pani Oken, ďakujem. Ďakujem za toto stretnutie a za účasť. Zo pár otázok. Pokiaľ ide o členov panelu ktoré kroky e, majú súlad s CRPD. Určite e, to, čo by som rada vedela, čo dobre fungovalo čo dobre nefungovalo. Buď preto, že neboli do, dobrá legislatíva, alebo preto, že to, čo, to, čo uh, sme mali, nebolo implementované. Aké sa môžeme poučiť e, veci z tohoto? Potom tiež, aké kroky sú potrebné no, v novej stratégie pre postihnutých Nehovorím to samozrejme o mainstreamingu. Otázky ako plná účasť ľudí s postihnutím. To sú veci, ktoré beriem ako fakty. Špecificky e, otázka e, e, vytvorené prostredia. Sú iné oblasti, kde si myslíte, že by sme mohli budovať bez toho, že by sme pozmeňovali terajšie sú situáciu, pokiaľ ide o, o gestorský výbor v tejto otázke, by som naozaj chcela počuť váš názor. Ďakujeme. Teraz pani Ždanoka. Pani Ždanoka. Ďakujem. Helge Stevens a sekretariátu by sme poďakovali za zorganizovanie tohto stretnutia. za toto tematické stretnutie. Samozrejme, že čakáme na dokumenty kým predložíme pozmeňujúce návrhy. Ja si myslím, že je tu široký konsenzus, čo chceme dosiahnuť. Ja som presvedčená, že že budeme vedieť podpísať pozmeňujúce návrhy, o ktorých hovorila Helga Stevens, aby ich predložili hlavné politické skupiny. Pokiaľ ide o štruktúru správy, myslím si, že čo je veľmi dôležité je, nájsť e, prioritné, ale aj doplňujúce oblasti, hlavne pre deti a ženy s postihnutím. Tiež implementácia a monitoring je veľmi dôležitá. Samozrejme, veľmi dôležitá časť správy bude tá časť, ktorá sa venuje budúcej stratégie do roku 2030. Veľa šťastia Helge Stevens a dúfam, že budeme spoločne efektívne spolupracovať. Ďakujem. Teraz pani Kúneva na dve minúty. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať komisii a odborníkom za ich veľmi e, podnetné prínosy. Ďakujem. E, určite treba povedať, že je tu veľké množstvo práce, ktoré je pred nami. My sa snažíme získať tie jednotlivé hlavné aspekty. Jeden z tých aspektov je ten, že musíme zvýšiť e, viditeľnosť tých opatrení. Čím menej bude informácií, tým nižšia bude úroveň toho, čo môžeme očakávať. Nič, čo sa deje pre nás, nemôže postupovať bez nás. To sú veľmi užitočné výmeny názorov, ktoré nám pomáhajú Eh, dať život, vtichnúť život v tejto stratégie. Treba sa zase pozrieť na to, kde sme a aká je existujúca legislatíva. A položme si e, otázky, kde sú tie úspechy, kde sú tie e, problémy, ktoré sme mali predtým. Musíme tiež pochopiť, prečo je tu nedostatok pokroku, ak tomu tak je. Toto by bol dobrý krok do budúcnosti. Musíme využiť všetkých, teda celú tú, ten obrovský potenciál, ktorý máme vďaka novým technológiám. Potrebujeme tiež priority. Dobrú mieru znalosti. Musíme mať určitú vysokú mieru ambícií. V časoch úsporných opatrení je to otázka civilizácie, ako ľudia, ktorí majú postihnutia, ako sa k ním pristupuje a nie je civilizované, ak sa na nich pozeráme ako na prekážku ak by oni boli brzdou, nákladom pre spoločnosť. Musíme budovať na všetkom, čo tu už bolo. Musíme ukázať odvahu a dať hlas tým, ktorí ju nemajú. Ne, nechajme sa brzdiť problémami, politickými hrami, manévrami, Nenechajme sa odstrašiť nákladmi. To sú tie veci, ktoré by nás mohli odstraš- odstrašiť. Pozrime sa na asociácie, ktoré potrebujú našu pomoc. Posledný rečník je Joel Melin. Ďakujem. Je to správa o, o veľkej po- politike na úrovni OSN je to už po 25 rokov, od roku 2000 i v Európe. Hlavná myšlienka je vyvinúť myšlienku nediskriminácie, aby sme favorizovali európsku mobilitu. Toto samozrejme možno vidieť je v tom materiáli cez tri alarmujúce indikátory, vzdelávanie, ktoré si zaslúži náš respekt. Pokiaľ viem, žiadna európska krajina skutočne ešte nerozvunila veľkú politiku, globálnu politiku pre eh, handicapovaných. Zostávame výrazne bdeli od prvej strany eh, oznámenia komisie sa ukázalo, že základná myšlienka je vytvorenia trhu eh, opierajúceho sa vlastne o počet 120 miliónov osôb. Išlo o 30 miliónov eur. Je tu veľká politika handicapov. Chceme, aby tu nebola inš, instrumentalizácia určite budeme veľmi bdelí Otázka znie, ako možno zabezpečiť, aby sme zabránili ísť smerom v, v tej e, v silnej e, v silnom texte na strane číslo 4. Ďakujem. Dankeschön. So, jetzt haben wir ein Problem, wenn wir den Experten... Teraz máme problém. Ak by sme chceli dať expertom dve minúty, tak musíme diskusiu e, na, v tomto okamihu ukončiť. Ak s tým súhlasíte, tak Kolegyňa, vypočujeme si ešte expertov. Hm? Máme ešte 7 minút pre štyroch expertov. Ja by som... Teda minúta? Jedna minúta. Ďakujem, budem stručná. Nebudem opakovať všetko, čo povedali predrečníci, len chcem poukázať na to, že je mimoriadne dôležité, že aby správa bola vyvážená a aby obsahovala realistické ciele. Pretože po konzultáciách s expertmi, ktoré, ktoré som viedla a ktoré boli veľmi užitočné, vidím, že sú tu ešte stále predstavy, ktoré nie sú celkom uskutočniteľné, takže musíme to naformulovať realistickejšie, keď chceme, keď budeme rokovať s radou. To bolo dokonca menej ako minúta, výborne. teraz kolegyňa Emmanuel Grange, DG Ample. Len pripomínam, že súčasná stratégia sa napísala na základe dohovoru OSN, hoci ešte vtedy to nebolo ratifikované, ale my sme boli signatári a brali sme to do úvahy. Nová stratégia musí mať ako priority zabezpečiť aplikáciu dohovoru OSN. Spomenuli sa ciele udržateľného rozvoja, áno, to je dôležitý údaj pre nás Ďakujem za všetko, čo bolo povedané a ubezpečujem vás, že cieľom vyhodnotenia a ako aj príprava budúcej stratégie sa budú robiť vždy e, v úzkej konzultácie s verejnou, teda verejné konzultácie, verejná mienka, Európskym parlamentom, organizáciami pre handicapovaných a tak ďalej. Komisia nikdy nemienila pracovať sama na takéto téme a budeme na to dohliadať a ďakujem vám ešte raz. Teraz Imakulata Placencia. Nie, to je chybička. Nadia Haddad. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za všetky pripomienky. Ak chcete stratégiu, ktorá je v súlade s CRPD, tak musíme mať novú legislatívu alebo akékoľvek iné záväzky Európskej únie by mali byť v súlade s CRPD, keď hovoríme o postihnutiach a akte e, prístupnosti, tak nemôžeme hovoriť o prístupnosti bez toho, aby sme, vylúčili, aby sme nevylúčili právo na pohyb a právo, ktoré bude priznané tejto osobe e, vo všetkých oblastiach a sloboda pohybu je niečo, čo by malo byť zobrané do úvahy v akte prístupnosti. Inak budeme mať akt bez prístupnosti, ktorý e, vlastne odoprie tejto, týmto osobám tie isté práva ako e, všetkým iným občanom. Čiže táto stratégia by mala zdôrazniť všetky články, články CRPD od 1 až po 32. Ďakujem. Ďakujem. Rosita Eke. Ďakujem, pán predseda. Chcem zareagovať na otázky Emerin Harkin. Dva body, kde sú ešte stále medzery v tých postrehoch eh, výboru CRPD. Tu výbor veľmi jasne stanovil podrobný zoznam toho, čo podľa nich tam ešte chýba. A podľa mňa musíme byť ambiciozni, čo sa týka eh, zohľadnenia týchto odporúčaní a nielen eh, teda na to zareagovať, ale aj na ducha týchto odporúčaní. To je mimoriadne dôležité. No a druhá vec, druhá oblasť, ktorú by som navrhla, to by bolo zamerať sa na to, čo povedali členovia monitorovacieho rámca vo svojich príspevkoch, vo svojich reakciách na komisiu, pretože bolo spomenuté, že je dôležité mať e, seriózne monitorovanie. Monitorovací rámec existuje a e, takže e, reagovali na, to, na komisiu bolo povedané, čo už bolo urobené, ale čo ešte treba urobiť tiež. Takže toto sú dve oblasti, na ktoré by som odporúčala sa koncentrovať. Ďakujem. Brusel volá Belgrad, Belehrad Damian Tatič. Nech sa páči dve minúty. Ah, uh, yes, uh, general comment number two on accessibility uh, tells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 Ďakujem do Belehradu. Sme na konci diskusie. Chcem sa poďakovať všetkým diskutujúcim aj expertom srdečne za ich účasť, za diskusiu. Budeme pokračovať e, v tejto diskusii. Návrh správy bude e, vo výbore e, predmetom diskusie 30. a 31. augusta. Výbor, teda lehota pre pozmeňovacie návrhy je 6. september. 12 hodín a 28. septembra sa budeme zaoberať pozmeňovacími návrhmi a 19. oktobra vo výbore pre zamestnanosť sa o tom bude hlasovať. No a predbežne v pléne v novembri 2017 čaká nás ešte veľa práce a tým je tento bod na programe ukončený, uzavretý. Ďakujem. Dobre, takže teraz by som, ak môžeme, takže General Partridge for the European Union pre finančný rok 2018, všetky sekcie. Najprv pani spravodajkňa Deidre Krún, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Takže bolo prijaté v júni, to sme dali kolegom v rozpočte. Boli tu priority Ample pre diskusie, takže budeme špecifikovať vo svetle zverejnení návrhu roku 2018 dostupnosť stanoviska rady bude Budúci rok bude dôležitý pre Úniu. Blížime sa k záveru tohto mandátu a chceme zabezpečiť aby sme ponechali rozpočtový rámec, zamestnanosť, to je chrbtica našej ekonomiky, preto chceme zabezpečiť, aby investície sa zameriavali na zamestnanosť a rast, aby to bolo zohľadnené v rozpočte. Politické skupiny sa zhodovali v tejto oblasti, tešíme sa na ďalšie diskusie, keď budeme finalizovať stanovisko a výbor bude o tom hlasovať 30. augusta v súčasnom návrhu sa zameriavame na mládež a nezamestnanosť. Toto bude naďalej závažná otázka, <clears throat> závažná kategória. Takže z 24%, čo bol taký vrchol, v roku 2014 sme, sme to znížili, ale stále je to dosť vysoké v niektorých krajinách, viac ako v iných, ale je to veľa, keď sa pozrieme. Máme mladých pracovníkov, kde je to nad 25, v iných krajinách je to 18 až 19 takže sú tu veľké rozdielnosti medzi členskými štátmi a rozpočet musí zabezpečiť, aby tie programy boli zacielené na to, že tieto rozdielnosti budú prioritou. Takže ja zavediem zmeny, aby sme zabezpečili, že aj iné znevýhodnené skupiny budú zahrnuté. Takže 73 miliard eur pre program Solidarity, ktorý umožní mladým ľuďom Chcem len povedať, že e, rozpočtové položky majú chrániť za, e, pracovné miesta, zamestnanosť. Teším sa na návrh rady, ktorý bude k dispozícii popoludní. Dúfame, že iniciatívy pre mládež a zamestnanosť budú chránené. Lehota pre predloženie pozmeňovacích návrhov k tomuto stanovisku je 17. júl a tešíme sa na príspevky kolegov. Takže teším sa na spoluprácu, teším sa na príspevky kolegov. Pripravujeme hlasovanie vo výbore koncom oktobra, 30. oktobra. Ďakujem. Ďakujem teraz za ST Sarčo Kultieres Pietro. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že ste na tejto schôdzi. Rád by som poďakoval spravodajkyni za jej prácu. Som presvedčený, že takto uspokojivo budeme spolupracovať aj naďalej, rovnako ako pri predchádzajúcej správe. Nezávisle od istých politických úvah pre mandát na rok 2018 niekoľko konkrétnych obav za našu politickú skupinu pre rozpočet za tento rok. Poprvé, nechápeme, prečo nové záväzky, nové politiky, ktoré komisia príjma a ku ktorým sa angažuje a zavezuje nové výzvy, hlavne bezpečnosť, obrana, Európsky zbor Solidarity, že by sa to financovalo na úkor niektorých významných existujúcich programov v EÚ. Nechápeme, ako taký významný celok, ako sú dobrovoľníci, sa chce e, financovať na úkor sociálneho fondu. Sme na kriticky a myslíme si, že tieto nové politiky a nástroje, ktoré podporujeme, vyžadujú väčšie rozpočtové úsilie zo strany členských štátov ako príspevok do rozpočtu EÚ a nie na úkor platieb viazaných prostriedkov programov, ktoré sú veľmi významné na vytváranie pracovných miest a sociálnu súdržnosť. Nechápeme, ako tieto projekty sa môžu realizovať na úkor iných A teda otázka je, aký je pre parlament najdôležitejší, alebo ktorý sa dá nahradiť, ale podľa mňa žiadny eh, nemôže byť žiadny nahradený a nemôže sa nahradiť s tým sociálnym fondom a nemôžeme ohroziť žiadne doteraz existujúce programy. Tiež nás nepokojuje, že v rozpočte na budúci rok je zníženie viaz, eh, je viazaných prostriedkov a platieb fondu pre postihnutých a, na, a to 9 Postupne sa dostávame z ekonomickej krízy a zdá sa, ako keby bolo menej dôležité vyvinúť väčšie úsilie v takýchto pomocných a urgentných fondoch, ale ja si myslím, že práve tieto by sme mali posilniť, pretože Koniec recesie znamená, že máme ešte stále e, v našich e, krajinách ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, aby mali možnosť žiť aspoň s minimum dôstojnosti. Takže tých 9 by sme nemali stiahovať. Rovnako Európsky fond na pomoc globalizácie aj ten si myslíme, že je potrebné posilniť. Záverom Sme presvedčení, že určite budeme môcť uspokojivo spolupracovať so spravodajkyňovej aj ostatnými politickými skupinami, ale je potrebné, aby sme v tomto výbore obhajovali naše zásadné kompetencie, to je Európsky sociálny fond a fond podpory najzraniteľnejším. Ďakujem. Ja, Ulrike Trebesius ich nicht. Ulrike Trebesius za EKR nevidím, takže Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi. E, veľmi dobre sme spolupracovali a teší ma, že vo svojom stanovisku zohľadnila viaceré obavy tohto výboru a hovorí o ochrane rozpočtových položiek pre zamestnanosť, ale chcem zareagovať na to, čo povedal Sergio. Hovorí o financovaní pre európsku solidaritu, ako je to financované z existujúcich programov. Neviem, aká je logika za tým, keď sa pozrieme na škrty ESF, Erasmus. Je to len tam nejaké číslo doplnené, aké oblasti škrtáme a máme nejakú predstavu, že tieto financie, keď budú vynaložené inde, tak nám to dá pridanú hodnotu, alebo je to len preto, že niekto e, je to len preto, že niekto prišiel s myšlienkou pre Európsky zbor Solidarity sa skrátka či niekto prišiel s tou myšlienkou a potom povedal, jednoducho musíme na to nájsť peniaze. Čiže v tomto kontexte sa pozerám na odsek 7 ako sa slovičko core, ako je vyhlaskované. Takže hovoríme aj o škrtoch programu Tifit. Ja sa pýtam, či máme nejakú analýzu, ktorú môžeme ukázať, že tieto škrty sú opodstatnené a že tie peniaze na inom mieste budú mať lepšiu pridanú hodnotu. Nebudem slepo niečo obhajovať, ale myslím si, že nám bolo poskytnuté niečo, čo nemá logiku. A ja by som to rada videla. Ďakujem. Ďakujem. Teraz vidím, nevidím Joa Pinento López ani Jean Lambert. EFDD nemala, ne, nevymenovala spravodajcu, takže Dominik Marta je na rade. Merci, prezident. Ďakujem, pán predseda. Bez prekvapenia k tomuto rozpočtu my konštatujeme každý rok to isté. Nezamestnanosť narastá, mladí nemajú prácu. Ehm, Malé a mikrofirmy e, e, tiež sú v zlej situácii. Práca nestačí a ľudia nemôžu žiť decentne a percento obyvateľstva ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením e, naozaj narastá. A aby sme, miesto toho, aby sme riešili príčiny, tak sa venujeme len dôsledkom a injektujeme tam milióny eur. Európsky globalizačný fond, program pre zamestnanosť a sociálne inovácie, program mm, pre osoby, ktoré sú najviac postihnuté, alebo iniciatíva zamestnanosť mladých, ale pritom je to všetko e, neužitočné a neúčinné. Potvrdzuje to aj dvor auditorov. A toto konštatujeme už celé roky, rozpočet za rozpočtom, nič sa nemení. Možno by bolo dobré, keby sme si konečne začali klásť správne otázky. A záverom, to isté aj v súvislosti s britským príspevkom, akým spôsobom bude vykompenzovaný. So, danke sehr, dann kommen wir... No a teraz komisia z HTG Ample vítam Brigitu Felahy a Paskalín Vereke. Kto? Myslím Brigitte Felahy. Takže nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem parlamentu za tento návrh stanoviska. Ako vždy klade správne otázky pre návrh rozpočtu EÚ a poukazuje na dôležité body v súvislosti s prioritami, ktoré by mali byť financované rozpočtom. Odpoviem na niektoré otázky spravodajcov. Návrh rozpočtu komisie bol predložený po detailnej a hĺbkovej analýze potrieb, tak ako ich odhadujeme, hlavne pre Európsky sociálny fond a globalizačný fond. Myslíme si, že žiadosť o finančné prostriedky v odhadoch návrhu rozpočtu by mali pokryť potreby a ak je tam nejaký veľký pokles v FAD, tak to zodpovedá potrebám operácií v členských štátoch, takže ak, nemyslím si, že by tam mala byť nejaká pochybnosť. Aj ten globalizačný fond nie je tam pokles, je stabilný a myslím si, že to pokrie tie požiadavky, ak by došiel, došlo k nárastu požiadaviek, tak je možnosť mať dodatočné finančné prostriedky. Ten nový Európsky zbor Solidarity je to nová iniciatíva. Samozrejme vyvoláva otázky, je to normálne ako každá nová iniciatíva je podľa nás politicky veľmi dôležitá, pretože mladí ľudia sú prioritou pre komisiu. Je to zmiešaná iniciatíva a tak ju aj treba chápať, lebo pokrýva jednak dobro, dobrovoľníckú časť a jednak zamestnanosť mladých. Či už ide o zamestnanie alebo odborné stáže. Nepoužila by som ani tak termín škrt, ako skôr prerozdelenie finančných prostriedkov z rôznych programov. A to sa stalo aj v prípade iných iniciatív. 25 financovania ide o likviditu, také tie čerstvé peniaze. Pre ostatné máme VFR a keď je nejaká nová iniciatíva, tak sa musí financovať prerozdelením finančných prostriedkov z existujúcich programov. Využili sme programy, ktoré boli e, logicky napojené vzhľadom na ciele, e, ktoré boli prirodzeným zdrojom Erasmus Plus pre dobrovoľníctvo mladých, programy FIES a bude pokračovať e, týmto novým programom zamestnanosť a pracovné miesta pre mladých. U nás EASY a sociálny fond. A ich príspevok treba relativizovať. Je to 35 miliónov na 7 rokov, takže to nie je taká vysoká suma, ale podľa nás je dôležité, aby aj sociálny fond prispel k novej priorite do konca VFR a 25 tej likvidity. Ide o to, aby sme podporili pre zamestnanosť integráciu na pracovný trh mladých ľudí. Dúfame, že to dosiahneme, takže základný akt bol paralelne predstavený, schválený a predložili sme ho legislatívnemu orgánu. Je súčasťou spoločného vyhlásenia na tento rok a dúfame, že táto nová iniciatíva pre mladých bude, bude mať taký úspech, ktorý si zaslúži. Ja si myslím, že som pokryla všetky otázky. So, recht herzlichen Dank. Dobre, ďakujem. Takže <clears throat> ešte harmonogram chcem pripomenúť. Máme tu opravu, takže prosím, berte to do úvahy. Lehota platí pre pozmeňovacie návrhy mailom 14. júl. Pre pozmeňovacie návrhy návrhu je 17. júl 15. Tá hodina to je trošku dlhšie tam to súvisí s problematikou softvéru. Takže dúfam, že e, časové plány pre spravodajcov sa tým nenarušia. V Ample sa stretneme 30. augusta, budeme sa zaoberať E, týmto návrhom, budeme o tom hlasovať. Všetko ostatné, všetky ostatné procedurálne otázky potom v priebehu týždňa koordinátori, teda v štvrtok popoludní e, s pani spravodajkyňou ešte prediskutujú. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za spoluprácu, skončili sme trošku skôr. Želám vám príjemnú obednejšiu prestávku a požiadam vás, o 15, hodin, o 15. hodine začne hlasovanie, ešte nás čaká práca, takže možno tu budeme trošku eh, početnejší ako dnes, ako v tejto chvíli, takže dobrú chuť.